Uh, Myslím, kolegovia, že môžeme začať. Čas letí a máme aj program na dnes bohatý. A chcem vás aj informovať, možno si to pamätáte, máme to vždy, že ide o vysielané rokovanie a ja dúfam, že máte v svojich nápadoch E, že ste pripravení na toto vysielanie. Prvým bodom programu je prijatie programu. Ak nemáte žiadne ďalšie požiadavky, tak považujeme program za prijatý a môžeme prejsť k druhému bodu, čo je prijatie zápisnice z 26. a 27. apríla a budeme ho považovať tento, túto zápisnicu za prijatú na konci rokovania, pokiaľ nebudete, ak nevznesie nikto žiadne namietky. Takže môžeme prejsť bodu 3 nášho programu, čo sú oznámenia predsedu. Ja nemám žiadne osobitné oznámenia dnes a preto môžeme prejsť k bodu 4. A chcela by som vás veľmi stručne informovať o súčasnej situácii v pracovnej skupine, ktorá pracuje na budúcnosti politiky súdržnosti. Minule sme hovorili o otázkach súvisiacich s budúcou takouto politikou súdržnosti a nedávno sme hovorili aj o tom, čo bude v našom stanovisku Sekretariát taktiež vyzbieral zo všetkých politických skupín dokumenty, ktoré už boli pripravené a ktoré vyjadrujú aj stanoviska skupín k hlavným otázkam. A tento pracovný dokument je základom diskusie. Sekretariat pripravil na základe našej diskusie a všetkých pracovných dokumentov E, politických skupín návrh stanoviska, o ktorom sa bude hovoriť zajtra v rámci pracovnej skupiny. A predstava je taká, aby sme mali výmenu názorov, ktorá by nám umožnila finalizovať na úrovni pracovnej skupiny toto stanovisko veľmi rýchlo po diskusii, potom to rozošleme všetkým členom výboru s tým, aby sme mali výmenu názorov a schválenie tohto dokumentu väčšinou ešte počas posledného rokovania v júni a potom by sme tento materiál rozoslali, keď sme mali toto majoritné stanovisko spolu s mojím listom najmä predsedovi komisie a komisárovi pre regionálnu politiku a ďalším relevantným orgánom či aktérom, ktorí mm, potrebujeme k rozhodovaniu. Takže takáto je situácia, e, pokiaľ ide o prácu v pracovnej skupine. Zajtra budeme rokovať aj za účasti a prítomnosti skupiny expertov ktorí prídu tiež do výboru REGI na naše stretnutie zajtra. Takže takáto je informácia a teraz vidím, že Markus by sa chcel ujať slova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ide keby som tu nemal sociálnych demokratov pri sebe. No. Takže ide o tento materiál, ktorý pripravuje skupina na vysokej úrovni a viete, ako aj moja politická strana vie, že e, sú tu určité výhrady voči nemu z našej strany a tie návrhy, ktoré tu čítam, sú veľmi konkrétne a podľa môjho názoru až príliš konkrétne. A ja si skutočne myslím, že si takto zahatáme cestu, keď už v tejto etape prídeme s konkrétnymi požiadavkami. Ja som skutočne za to, aby sme ho vypracovali ako oveľa nezávislejší, než sme to na začiatku spravili. Môže to, byť len, môže to byť len pracovný podklad, ale nemôže to byť záväzné sladiska obsahu, o čom sa budeme v budúcnosti baviť o štruktúralnej politike. Ešte nie sme tak ďaleko, ešte nemáme dostatočne konkrétne návrhy. Takže ja naozaj vyzývam k opatrnosti, pokiaľ ide o tento materiál. Ďakujem, pôjdeme tak ďaleko, ako sa rozhodneme. A teraz pán Šreder, prosím. Chcem poukázať na to, že zdieľame tie isté obavy. Povedali sme to aj v pracovnej skupine, aj v skupine aj inde a na zasadnutí koordinátorov a vždy sme hovorili, že tento proces v parlamente k dôležitým bodom štruktúralnej reformy si vyžaduje čas, aj v politických skupinách si vyžaduje čas a je dôležité, aby tieto rôzne regióny, ktoré majú rôznu situáciu, boli zohľadnené a tejto situácii, ktorú máme teraz vo vysokej skupine, podľa mňa takáto situácia nie je. Sme len na začiatku a myslím si, že je dobré, že politické proces, politické skupiny e, rokujú, upresňujú, majú tieto rôzne e, postupy, ktoré uplatňujú a niekedy sú tie E, rokovania alebo závery konkrétne, niekde menej konkrétne, podľa úrovni znalosti. A po druhé, a to chcem povedať hneď teraz, a to poviem všetkým, že to, čo prišlo ako návrh sekretariatu, nie je možným zhrnutím toho, o čom sa tu rokovalo, ale je to veľmi jednostranné podanie a od sekretariatu ani nemôžeme očakávať, že sekretariat by prišiel s nejakou politickou rovnováhou, ale je to pokus a potrebujeme viac času. A ja si myslím, že to, ako to teraz beží, aj to, že sa mnoho nezohľadnilo a že sú tam aj rôzne rozpory a povedať dnes, že sme jednotní, tak vôbec nie sme jednotní máme rôzne názory, stanoviska, výmeny a tento materiál neodráža túto situáciu. Neodráža to, že k rôznym bodom sú rôzne stanoviska. A ja si myslím, že v tejto etape by to takto malo byť. Malo by to byť takto, mal, neboli tu zohľadnené rôzne stanoviska iných politických skupín, nielen na zelených, ale aj liberálov, aj sociálnych demokratov. Aj pri konzervatívcov boli rôzne stanoviska, ktoré nie sú odrazené v tomto materiáli. A toto vidím a myslím si, že to len ukazuje, že toto stanovisko musí byť, alebo stanoviska treba vníchať vykryštalizovať a dať ich vedľa seba a nájsť, kde je najmenšia e, prieniková plocha. Proste takto to nie je možné, ale nie, e, ja si vážim, čo urobil sekretariat, ale to nie je úloha pre sekretariat, nájsť spoločné stanovisko, je to politická úloha a my sa musíme zaoberať tým, ako sa nám dobre rozbehnú diskusie v, v, vo výbore popri našej bežnej práci, tak aby sme sa dopracovali k väčšinovému stanovisku a aby sme si vypočuli aj menšinové názory, aby sme ich uviedli po, popri, aby sme povedali, že sú niektorým otázkam rôzne stanoviska. A samozrejme potom väčšina v tomto parlamente rozhodne o tom a je úplne jasné, že to, čo tu je napísané, nikdy nezíska väčšinu v parlamente. A ja by som povedala, že my by sme vo vysokej skupine mali viac pracovať na tom, ako vytvoríme dobrú štruktúru procesu a netváriť sa, že sme hotoví. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Steroj. Ďakujem veľmi pekne. Tento proces je len pokusom. Usilujeme sa získať určité schválené eh, postupy, ale to nie je normálny bežný prípravný proces. To bol ten úmysel. A ja si myslím, že keď si pozrieme tie rôzne ustanovenia a tak vidíme, že sú tu rôzne stanoviská. Je veľmi dobré mať takúto debatu. Musíme sa navzájom počúvať. Vo výbore hovorili sme o mnohých veciach a je to škoda, že um, mesiac samozrejme budeme musieť hovoriť o financovaní a každý bude bojovať o peniaze a náš dokument ešte nebude hotový. Odviedli sme veľa práce, nemáme politický názor a ja sa naozaj pýtam, kedy vypracujeme takýto politický dokument. Možno, že by sme mali mať nejakú lehotu pre pozmeňovacie návrhy a potom hlasovať. A takto by sme mali nejakú rovnováhu, aspoň pohľad na to, že čo chceme v budúcnosti. Takže si myslím, že by sme mali vypracovať z tohto neformálneho postupu potom formálny návrh alebo správu. Samozrejme, my všetci môžeme vyjadriť naše vlastné názory. A boli veľké rozdiely názorov, to je v poriadku. Finančná kríza by nás ale nemala brzdiť, nemala by nám brániť si vymieňať názory v debatách. Máme aj rôzne detaily, ktoré treba riešiť, ale nemohli by sme urobiť ďalší krok. Nemohli by sme povedať, že sme mali pracovnú skupinu, pracovná skupina robí svoju prácu, využíme jej činnosť a využíme to v debate formálnym spôsobom, tak aby sme mohli hovoriť o kohezii, koheznej politike v budúcnosti. E, čo skoro budeme musieť začať hovoriť o Eh, od sektorálnych rozpočtoch a ak nedáme pracovnej skupine urobiť pokrok svojej práci, tak sme určite mrhali našim časom. Takže urobme z toho niečo užitočné a vyzývam vás, pani predsednička, aby sme išli správnym smerom, aby to bola záväzná správa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím, že by sme si mali pripomenúť, čo sme s týmto dokumentom chceli dosiahnuť Chceli sme pripraviť ťažkú debatu a diskusiu, ktorou, o ktorej budem potom musieť rozhodnúť v parlamente a nehovorím to prvýkrát a urobi, hovorili to už aj druhí kolegovia, ktorá bola vždy komplikovaná kde sme museli organizovať väčšinu v parlamente z najrôznejších dôvodov, z národných, regionálnych, politických. Aj tam boli rôzne záujmy, vo výbore pre polnohospodárstvo alebo vo výbore pre výskum. Všade boli rôzne záujmy a vždy to bolo veľmi komplikované a teraz je to ešte horšie, že máme teraz podľa Lisabonu všeobecné rozhodnutie spolurozhodovaní. Ak my v parlamente nedokážeme naozaj dobre získať dobré väčšiny s dobrými argumentami, tak budúca kohezná politika bude taký pozliepaný balíček, a ja to nechcem. Ani moja politická skupina to nechce. Myslím si, že to nechce nikto tu vo výbore. Myslím si, že my všetci chceme spoločný, koherentný základ, ktorý bude posúvať EÚ dopredu pomocou politiky súdržnosti. Ak to chceme, tak potom si myslím, že tento materiál, ktorý tu máme a o ktorom budeme zajtra hovoriť, treba ešte raz prehodnotiť ja si naozaj myslím, že sekretariat nemôže robiť politické hodnotenie, to nie je jeho úloha, ale ja si myslím, že materiál nie je ani dobre štrukturovaný, nie je tam ani východisko nejakej reformy koheznej politiky. Je to skutočne niečo spolu pozliepané a ja si myslím, že bez ohľadu na to, ako sa v budúcnosti do, rozhodneme, že ako budeme s týmto materiál, mali by sme najprv si nájsť čas na to, aby sme si to rozstriedili, čo tam máme, čo tam chceme mať, čo chýba. A potom by sme mali diskutovať o tom, v čom sa môžeme dohodnúť a kde sa nevieme dohodnúť. A keď takto budeme pracovať v našich výboroch, tak potom ak by sme to neurobili, by sme mali 300 pozmeňovacích návrhov a vôbec by sme nedosiahli to, čo by sme chceli ako pracovná skupina. A začneme od makroregiónov pre všetky ostrovy tohto sveta až po všetky hornaté regióny v Európe, až po nejaký trestný mandát pre platenie alebo neplatenie štruktúrálnych fondov v nejakých prípadoch. Všetko tam budeme potom mať, pretože sme si predtým nenašli ten čas, aby sme aj v tomto výbore štrukturovane diskutovali a preto podporujem pána Pipera úplne a naozaj potrebujeme viac času a je lepšie mať pripravený dobrý materiál k piatému koheznému balíčku, to, čo nám pomôže, čo bude našim usmernením a je to lepšie, než tu na vystreliť nejako narýchlo. Takže pokiaľ je o predložený materiál, tak ja som k nemu veľmi zdržanlivá. Ďakujem pekne. A teraz pani Ukačis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si vedomá, že tento dokument nemôže brať do úvahy všetky očakávania alebo všetky názory, ktoré e, tu boli vyjadrené. Ja dúfam, že budeme mať na to ešte viac času. Ale čo sa týka diskutovania otázky politiky súdržnosti, veľakrát hovoríme, že politické ciele by mali byť v súlade so stratégiou 2020 alebo 2020. A preto si myslím, že sme tu zabudli spomenúť kultúru, alebo teda, že sme nedali e, dostatočnú pozornosť. Spomenu, spomenula sa tu digitalizácia, ale e, Myslím si, že je naliehavé e, spomenúť kreatívny kapitál na podporu rozvoja spoločnosti a toto je vlastne e, tiež jedným z cieľov e, súdržnosti. Regionálne špecifika sú tiež veľmi dôležité, s tým môžem súhlasiť. Ak mi dovolíte, odkázala by som na konkrétne body, ktoré sa týkajú našej delegácie vo Francúzsku, respektíve našej návštevy. Takto si môžeme uvedomiť, ako dôležité sú určité regióny vo Francúzsku, e, akú pozornosť venujú určitým otázkam, e, v predovšetkým niektorých veciach, v ktorých buď zaostávajú, alebo e, sú veľmi dobrí. A myslím si, že teda pri tej regionálnej politike a pri politike súdržnosti mali by sme byť veľmi flexibilní a berúc do úvahy e, výber rôznych priorít e, v rôznych regiónoch e, Kolegovia, my keď e, sme sa rozhodovali o tejto téme, tiež sme hovorili, aké e, sú naše očakávania, čo očakávame od pracovnej skupiny, e, celkovo tá dynamika práce, harmonogram a tak ďalej. To bolo stanovené aj v závislosti od rýchlosti alebo tempa práce v Európskom parlamente a to tie jednotlivé pravidla alebo tie postupy sa musia brať do úvahy, e, keď e, sme stanovili teda ten harmonogram. Treba brať do úvahy to, že e, piat tý, piata správa o súdržnosti bude publikovaná komisiou pravdepodobne v novembri, takže pravdepodobne teda určité veci sa už e, dofinalizujú pred letom. O týchto veciach ešte budeme hovoriť e, na, koordi- na e, stretnutí koordinátorov, ale možno si spomínate, že sekretariát nepracoval len s tými poznámkami, ktoré padli počas stretnutí pracovnej skupiny, ale tiež vychádzal zo všetkých materiálov, ktoré ste vy ako politické skupiny poslali. Ehm, myslím, že zelení e, poslali dokument ešte len včera alebo dokonca dnes a niektoré skupiny e, niektoré veci ani neposlali, e, ale zajtra budeme mať diskusiu, na základe ktorej budeme môcť potom štruktúrovať ten dokument a budeme sa môcť rozhodnúť, až kam budeme chcieť zájsť. A možno teda dospieme, e, dospieme k niečomu, čo teda budeme môcť e, podporiť. Ale ako som povedala, teda, takže my sa rozhodneme, e, kam chceme e, až zájsť. Toto nie je konečná verzia, ale viac menej to len teda odráža tie názory prezentované jednotlivými politickými skupinami. Takže čo sa týka obsahu, to budeme o tom ešte diskutovať zajtra Dúfam, že aj koordinátori e, počas dnešného stretnutia budú niečo odporúčať, ale myslím si, že celkovo e, výmena názorov e, je veľmi úžitočná, musíme brať teda tie prezentované názory do úvahy. Dobre, ak teda asi nie sú žiadne pripomienky, tak by sme mohli tento bod uzatvoriť a prejsť už k bodu 5. Mali sme návštevu vo Francúzsku, teda naša delegácia navštívila, navštívila Francúzsko. Lambert van Nistelrooy e, predsedal delegácii a existuje správa, ktorú pravdepodobne všetci ste už dostali. E, poprosím Lamberta, alebo teda možno aj niekoho iného, kto bol uh, E, v tej delegácii, aby sa s nami podelilo svoje, e, o svoje poznatky alebo skúsenosti z tejto návštevy. Ďakujem, pani predsednička. Budem sa snažiť byť stručný. Pre členov parlamentného výboru je e, dôležité mať takéto e, návštevy e, delegácie, pretože vidíte, alebo teda vidíme, ako naša politika funguje v praxi. Počas tejto návštevy sme išli do oblasti REN. a e, mali sme možnosť vidieť, aké iniciatívy boli podniknuté na vytváranie nových pracovných miest. Navštívili sme rôzne miesta, e, hovorili sme s predstaviteľmi miestných e, aj regionálnych orgánov. A čo bolo pre mňa zaujímavé, je to, že e, tie aktivity e, v tomto regióne, e, ktorý je veľmi vidiecký, e, sú čoraz silnejšie a častejšie. A zaujímavé bolo aj to, že vo Francúzsku prebieha debata o budúcnosti týchto fondov a to treba uviesť e, do správneho kontextu Hovorí sa, že teda je to dobrý nástroj, že treba ho zachovať, ale je dosť ťažký e, na používanie, takže treba sa poučiť z minulosti. E, a, takže ľudia teda hovorili, že áno, ten nástroj je dobrý, ale bolo by ho treba nejako zjednodušiť. E, mohli sme vidieť, že isté ciele boli dosiahnuté e, na miestnej aj regionálnej úrovni. E, každý o, nám hovoril, že existuje veľa byrokracie a že teda by potrebovali väčší manévrovací priestor. Keď hovoríme o budúcnosti týchto fondov, o, byrokracia naozaj o, nie je veľmi prospešná pre našu našu budúcnosť, že tie peniaze idú z Bruselu do Paríža. A teda mal by byť nejaký ľahší spôsob, ako sa dostať eh, k európskym peniazom, alebo teda ľudia nevedia, že či to sú nejaké európske peniaze alebo parížské peniaze. Nož a, a eh, potom sme ešte navštívili uh, v okol... navštívili sme Paríž, uh, kde sme sledovali uh, vlastne ten ekonomický e, aspekt našej e, politiky. A aj tam by sme potrebovali viac e, integrovaný prístup. Miestne orgány by mali byť zodpovedné za túto otázku. Celkovo to, čo sme videli E, bolo vlastne také veľmi typicky francúzske, ale my sme sa e, snažili teda aj v tej správe veci zjednodušiť a a e, aj je myslíme si, že celkovo to bolo veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Je to pre mňa veľká čest, že som mohla u nás privítať európskych poslancov, ktorí prišli k nám e, do okolia mesta Túr. Navštívili sme rôzne podniky, e, závody, e, veľmi kvalitné, ktoré prinášajú veľkú pridanú hodnotu. Podniky, ktoré naozaj nevyrábajú veci masovo, ale je tam veľmi špecifická výroba, napríklad v oblasti železníc no. teda podniky, ktorým sa podarilo e, prekonať svoje hranice aj vďaka EÚ a išlo o to, aby sa ukázalo, ako regióny členských štátov aj s vysokým HDP ešte aj dnes potrebujú možnosť využiť túto e, ekonomickú ponuku, ktorá ktorú prináša regionálna politika súdržnosti, aby sa mohli takéto programy rozvíjať, aby sa vytvárali pracovné miesta. E, chcela som povedať, že celkovo e, ten pocit z regionálnej politiky e, nie je až taký, ako by malo zodpovedať výške investícií. Regionálna politika je mnohokrát príležitosť aby sme Európe dali e, konkrétnu podobu na našich územiach. Eurobarometer e, v nedávnych prieskumoch ukázal, že e, pre všetkým Francúzi sa cítia veľmi odsudzení od, Európu a my, od Európy. Myslíme si, že práve že regionálna politika by mohla v tomto smere e, napomôcť a priblížiť ich e, Európe pre miestne hospodárske subjekty regionálna politika nemá až taký účinok, pretože uh, je k nej ťažký prístup. A uh, dám vám jeden konkrétny príklad. Pýtala som sa jedného konkrétneho vedúceho podniku, uh, keby teda mal na stupnici 1 až 10 ohodnotiť, nakoľko zložité je využívanie fondov, tak on povedal číslo 12. Takže naozaj vidíte, že je treba takéto postupy zjednodušiť, pretože regionálna politika je veľmi zložitá, ale patrí určite k najkrásnejším v Európe. Ďakujem, Sean Kelly. Pardon. Chcela by som povedať, že dojmy z Francúzska sú naozaj pozitívne. Videli sme, že integrované projekty sú možné so všetkými aktérmi a subjektmi na miestnej úrovni, či už teda individuálni občania alebo občianské združenia. Bolo to veľmi zaujímavé. E, videli sme e, projekty, ktoré umožňujú riešiť hlavné sociálne, ekonomické otázky v regióne a to je naozaj e, veľmi pozitívne. Tiež by som chcela pripomenúť e, ten projekt Urban. Vďaka nemu e, sme mohli zistiť napríklad konkrétne výsledky pre Ile-de-France a ich účinok pre politiku rozvoja miest zapojené, sú tam aj skupiny eh, s nízkymi príjmami a preto je to veľmi užitočné. Eh, v oblasti Ile-de-France eh, sa využili všetky 4 regionálneho fondu, takže to, čo je zameriané na obnovu budov. Táto delegácia umožnila jednu konkrétnu vec, keď tieto politiky e, reagujú na konkrétne potreby e, s určitým politickým, pardon, populačným potenciálom. E, vidíme, že to funguje a naozaj treba sa uberať týmto smerom. Ďakujem pekne a teraz Sean Kelly. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade vítam túto diskusiu. Samozrejme, budúcnosť súdržnosti je veľmi dôležitá. Treba sa poučiť aj z minulosti. A jedna z vecí, ktorá tu padla, som rád, že to tu odznelo, že nielen je dôležité diskutovať o budúcnosti financovania, ale veľa dôležitejšie aj o tom, ako o tomto financovaní dostávajú informácie občania. Chcel by som povedať, že najhoršia, najhoršiu PR má Európska únia, pretože občania počujú iba tie zlé veci, nie tie dobré. Uh, mohol by som dať taký príklad. Teda vypočuli sme si ten e, príklad e, ohľadom stupnice, keď ten vedúci podniku povedal, že že by dal známku 12, čo sa týka ťažkosti prístupu k fondom. A čo sa týka mojej krajiny, eh, došlo k veľkej transformácii za posledných 10-15 rokov, predovšetkým vďaka financiám z EÚ aj vďaka eh, štruktúrálnym fondom a fondom súdržnosti, ale vedia o tomto o občania. Nie vie o tom, alebo chce, aby vláda, aby o tom občania vedeli, nuž asi tiež nie. A dokonca aj minulý eh, týždeň e, posledná časť diálnice e, z, Belfastu až e, do Korku bola otvorená. Takže teraz môžete ísť z Belfastu do Korku. Vie niekto, že to financovala aj Európska únia? No už nikto to nevie akurát tam je taká značka, ktorá hovorí, že to bolo časti financované aj Európskou úniou. Takže ja si myslím, že v budúcnosti je veľmi dôležité podávať tieto informácie. E, je to dôležité z pohľadu EÚ, ale aj e, z hľadiska samotnej budúcnosti EÚ, pretože sme to videli aj v referende, že mnoho občanov má negatívny názor na Európsku úniu, aj keď robí pozitívne veci. A to je preto, lebo nedávame dostatok prostriedkov, dodá aj dostatok dôrazov a investícií na to, aby sme zaručili, že ak sú nejaké projekty financované aj Európskou úniou, eh, tak eh, by sa o tomto malo vedieť, vláda by tom, o, o tom mala informovať občanov. A my ako europoslanci by sme mali na tomto nástojiť. Európsky parlament by mal byť tiež zastúpený vo všetkých projektoch, e, ktoré financuje aj Európska únia a účasť Európskeho parlamentu by mala byť počiarknutá. A tak podporujeme demokraciu, pretože takto jasne udrž, ukážeme ľuďom, že Európska únia naozaj sa stará o svojich občanov a jej na nich záleží. Tak tomu bolo v, v minulosti a tak to bude aj v budúcnosti. Milé kolegyne a kolegovia, to je znepokojivé a musíme zvážiť, či aj my nerobíme niečo nesprávne v sprostredkovaní toho, čo vlastne znamená európska politika. Sú aj iné príklady. Ja som dvakrát navštívil západné Polsko, navštívoval som škôlky a školy a tam e, poznali dokonca meno europoslanca. Možno to súvisí aj s tým, že <clears throat> Polsku existuje systém volebných okrstov, okrskov a príslušní poslanci e, sú tam viac prítomní. Okrem toho musíme diskutovať aj o tom, nie o tom, či budeme kalendár zasadnutí e, štrukturovať podľa toho, či možno oslavovať kalendár, ale či neexistuje pre nás nejaký čas, aby sme priamo na mieste trochu aktívnejšie pôsobili teda doma v regióne. Ja by som chcel ako účastník cesty do Francúzska poďakovať pani Okony a pani Deli, že zorganizovali túto cestu. Veľmi plasticky poukázali na to, že kohezná politika nie je len otázkou bohatých a chudobných, ale politika, ktorá vytvára vnútornú súdržnosť Európskej únie a okrem rozvoja vidieka musíme mať na srdci aj problémy, ktoré máme na, v veľkých mestách a na okrajoch veľkých miest a toto je vlastne jedna strana tej istej mince. Myslím, že toto bolo veľmi dobre zdôraznené a keď hovoríme o kohéznej politike, tak ešte raz opakujem, v novom strategickom dokumente EU 2020 sa kohesná politika spomína iba ako by to bola politická oblasť, e, ktorá si kladie iné ciele. Napríklad e, napríklad pridelovanie e, značiek. Podľa nás by sme mali usúdiť, že toto je jadrovým jadrovou oblasťou európskej politiky a tomu by sa mali prispôsobiť obsahy. A že toto bol dôležitá súčasť e, európskej politiky pri e, e, približovaní sa Európy, ale ide tu aj o inovatívne procesy a nie naopak. Ďakujem. Thank you very much. I don't know if... Ďakujem, neviem, či ešte niekto chce komentár. Ak nie, tak ja sa chcem vyjadriť ako členka výboru. Myslím, že je to dobrá príležitosť e, využiť túto diskusiu aj na to, aby sme vyvodili závery alebo aby sme sa ponaučili z toho, e, čím prechádzame. A chcela by som povzbudiť kolegov, ktorí organizujú iné cesty do iných regiónov alebo členských štátov, je tam množstvo nielen dobrých praktík, ale aj návrhov, ktoré nám e, pomôžu lepšie využiť tú príležitosť, až e, navštívime inú časť Európskej únie. Je tu ešte jedna otázka, ktorú chcem nastoliť. Keď ako poslanci navštívime región alebo mesto, tak e, pre nás, nakoľko je to zdroj poznatkov a lepšieho pochopenia, pozitívnych aspektov a slabín eh, európskej politiky, za čo sme takisto spolu zodpovední ako poslanci. Ale myslím, že je našou povinnosťou aj eh, využívať tieto cesty, tieto návštevy na zvýšenie viditeľnosti. Myslím, že Sean Kelly to spomenul, aby sa využili tieto návštevy na zvýšenie viditeľnosti Európskeho parlamentu Myslím, že v rámci novej zmluvy je toto naša povinnosť. No, takisto je dobré zvážiť možnosť povzbudiť Európsky parlament, e, informačný úrad, zorganizovať podujatie, ktoré e, by zvýšilo e, pochopenie a poskytlo by do informácie regiónom a mestám na základe rozličných podujatí, E, ničím nebráni organizovať podujatie, keď sme tam my, takže myslím, že ten efekt by mohol byť ešte silnejší v tomto prípade. A takisto chcem vám pripomenúť, že sme sa dohodli s komisárom, že vždy, keď pôjde do vášho olebného okrsku, tak nás kabinet informuje, aby ste vy z tohto volebného okrsku mohli sprevádzať komisára a byť tam v tom istom čase. E, takto sa to robilo v minulosti a bolo to veľmi užitočné pre obidve strany, aj pre komisu aj pre vás. Takže ak sa to nestane, tak my dajte na vedomie a my požiadame kabinet, aby e, v tomto pokračoval aj v budúcnosti. Takisto vás chcem informovať, že na základe rozhodnutia konferencie predsedov zašlem vašu správu konferencie, konferencii predsedov výborov pre informáciu, aby ste vedeli, že e, aj iní ľudia čítajú tieto správy. A, e, takže m, mm, zahrňte tam aj informácie, ktoré by a, e, boli a, užitočné aj pre iné, pre iných poslancov. Tie články vzadu by mali byť čitateľné a musia byť kompletné, pretože viem, že neviem, si, neviem to prečítať ani okuliármi, nie je to, je to nečitateľné skrátka. Áno, o to sa postaráme. Takže ak nie sú žiadne komentáre k bodu 5, tak sa môžeme presunúť na bod 6. Úvahy e, návrhu stanoviska Chcela by som len veľmi stručne informovať alebo pripomenúť tým z vás, ktorí majú záujem na tom, ako nová zmluva vlastne mení náš, e, naše legislatívne postupy v Európskej únii, že bol predložený návrh komisie mm, nariadenia parlamentu a rady o pravidlách a všeobecných princípoch, ktoré sa týkajú e, mechanizmov kontroly na členských štátov a komisie a ide o vykonávanie implementácie právomoci a e, výbory požiadali o stanovisko a pre nás ako REGI e, my sme takisto boli požiadaní, aby sme predložili stanovisko. Nastala zmena v zmluve, pokiaľ ide o rámec implementácie právomoci. To sú právomoci, ktoré sú eh, eh, postupené eh, parlamentu. My sme poskytli dokument, my sme pripravili dokument a pán Sawyer z EPP je spravodajcom my sme navrhli 16 pozmeňovacích návrhov, ktoré sa v podstate týkajú práva na informácie, ktoré by parlament mal mať a nemalo by to byť obmedzené v porovnaní s predchádzajúcou situáciou. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú zvýšenia transparentnosti v celom tomto postupe, je tu pozmeňovací návrh týkajúci sa voľby postupu a takisto práva parlamentu e, mm, namietať voči implement namietať voči komisii. Takže toto sú také technické právne právne ustanovenia, ktoré sú veľmi zložité, ale myslíme si, že na základe týchto pozmeňovacích návrhov môže ten proces byť viac v prospech Európskeho parlamentu. Je tu aj lehota pre predloženie pozmeňovacích návrhov. Navrhujem 4. jún, pretože musíme hlasovať 21. 22. júna, lebo porota bude hlasovať 23. júna. Čiže ehm, musíme to urobiť teraz a medzi teraz a budúcim zasadnutím výboru. Čiže otváram e, lehotu pre pozmeňovacie návrhy, ktorá je veľmi krátka, ale ak chcete, e, e, určite vám sekretariat pomôže, aby sme mohli byť čo najrýchlejší aby sme mohli dohlasovať do konca júna. Neviem, či sú nejaké komentáre k tomuto bodu. Zdá sa, že nie, čiže môžeme prejsť k bodu číslo 7. A to je e, vlastne iniciatíva, na ktorej sme sa už dohodli, ale vstupom novej zmluvy e, rada zaviedla zmeny navrhovaného dokumentu, ktorý teraz vyžaduje opätovné konzultácie, konzultačné postupy s Európskym parlamentom. Už e, sa uskutočnili zasadnutia s právnymi službami rady. Požiadali sme Európsky parlament a právnu službu Európskeho parlamentu, aby nám čo najrychlejšie poskytla stanovisko parlamentu, právnej služby parlamentu. Oni sa zaoberajú tými otázkami Takže my by sme e, chceli e, e, takisto tento rekonzultačný proces naštartovať. To znamená bez pozmeňovacích návrhov a to by nám takisto umožnilo uzavrieť tento proces na júnovom zasadnutí, ak s tým súhlasíte. Odporúčanie koordinátorov bude potrebné v súvislosti s otázkou e, spravodajcu. Bol to predsedajúci spravodajca pre tento dokument. Pre, e, e, tu sme mali možnosť e, znovu potvrdiť predsedu v tejto úlohe, alebo môžeme zvoliť iného spravodajcu. Čiže toto je jediná otvorená otázka e, na programe. Nepotrebujeme žiadne ďalšie rozhodnutie ktoré by prijal výbor. Takže ak nie sú žiadne ďalšie komentáre, tak e, toto odporúčanie necháme na zasadnutí koordinátorov, čo sa týka spravodajcu. Dúfam, že Dirk Hanner je už tu, aby sme e, sa o 5 minút skôr mohli dostať k bodu 8 na programe. Ide o výmenu názorov e, s generálnym riaditeľom pre regionálnu politiku Dirk Hannerom, a ako aj Veronika Gaffi, ktorú už poznáme, e, odkedy nám prezentovala prvé štádium e, hodnotenia 2000-2006. To bolo v septembri, v októbri. Ona je predsedničkou hodnotiacej jedného útvaru, takže chcela by som vás tu privítať. Vážení kolegovia, spomeniete si, že keď sme mali predchádzajúcu výmenu názorov eh, s pani Gaffy a s riaditeľkou Katarínou Maternovou. Neviem, či to bolo v septembri alebo v oktobri. Išlo o výmenu názorov eh, prvé štádium eh, hodnotiacej správy, ktorú DG Regio spustilo pred troma rokmi pre obdobie 2006. Zameriala sa to predovšetkým na ERDF, na regionálny fond, ale to znamenalo, že ste sa museli dotknúť aj iných e, fondov, aby ste mali e, kompletné, hoci selektívne hodnotenie a tento hodnotiaci proces, ktorý bol ukončený, je aj pre nás mimoriadne dôležitý v kontexte rozhodnutí e, v budúcnosti, pretože z toho vyplýva veľa ponaučení hoci komisia aj parlament tým veľmi trpia, pretože hodnotíme 2000-2006 a vyvodzujeme e, závery 2014-2020 z predchádzajúceho obdobia, ale to je dynamika, e, ktorá ktorá proste takto prebieha, takto fungujeme. Teraz by som e, požiadala Dirka Anera, aby sa ujal slova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, dobré popoludne, vážení poslanci e, výboru Regi, dámy a páni. V prvom rade by som sa vám chcel veľmi poďakovať za to, že ste nám dali túto príležitosť dnes prezentovať výsledky, ktoré máme e, pre obdobie 2000-2006, pokiaľ ide o regionálny fond. O niekoľko mesiacov budeme mať podobný prehľad, e, čo sa týka kohezného fondu. A potom budeme mať aj výsledky hodnotenia, čo sa týka sociálneho fondu. E, my vidíme hodnotenie ako veľmi dôležitý príspevok e, k otvorenej diskusii Mm, so širokým obecenstvom a som vďačný, že dnes, práve dnes máme túto príležitosť prezentovať vám naše výsledky e, nášmu hlavnému partneru a, e, a, e, a pokiaľ ide o monitorovanie politickej implementácie, implementácie politiky. Nikdy predtým sme neinvestovali toľko do ex post hodnotenia, než ako pre obdobie 2000-2006 Chceli sme e, to urobiť správne a jeden z dôvodov bol, že toto bude jediné hodnotenie, ktoré máme, aby sme sa ponaučili a aby sme sa pripravili na rozvoj e, e, politického procesu po roku 2013. Zmenili sme náš prístup v porovnaní s minulosťou. Snažili sme sa e, vykonať toto hodnotenie holistickým prístupom, kde sme sa snažili uchopiť všetky dopady z jednej hodnotiacej štúdie a všetky výsledky politiky. Vo všeobecnosti tento prístup bol neuspokojivý pre nás. Bol príliš široký, dostane a priniesol príliš všeobecné, vágne výsledky a e, tentokrát sme sa snažili postupovať inak. Iným spôsobom a to e, z, v dvoch ohľadoch. E, v prvom e, zmysle, že sme to celé obdobie obmedzili na, e, že sme to rozdelili na, počet, na určitý počet tém a potom sme sa pokúsili pre každú z tých politických tém z každých politických oblastí koheznej politiky získať e, expertný tím e, odborníkov, ktorí vykonali to hodnotenie, tú evaluáciu a spoločne s nimi e, zistiť, čo je najlepšia metóda pre túto oblasť. A najlepšia metóda samozrejme v závislosti od informácií a od dostupnosti údajov, ale aj v závislosti od samotnej e, témy náš hlavný cieľ bol e, zozbierať čo najviac systematických informácií o kľúčových oblastiach. E, myšlienka, z ktorej sme vychádzali, bola jednoduchá. Poprvé e, získať expertízu špecialistov, odborníkov, zistiť najlepšie metódy a preto sme sa v tomto snažili o široké spektrum metód od prípadov projektov, prípadových štúdiov až po makroekonomické modely. A potom e, sme vlastne poskladali kúsky dôkazov, aby sme vlastne urobili taký prípad koheznej politiky, aby sme zložili prípad koheznej politiky, pretože neexistuje len jeden ukazovateľ, ktorý by dokázal, že kohesná politika, či bola alebo nebola úspešná. Otázky boli veľmi priame, čo bolo dosiahnuté, e, pokiaľ ide o e, e, rozdielnosti v rozvoji a čo bolo dosiahnuté v jednotlivých politických oblastiach. Vidíte to na slajde pred sebou. Tie jednotlivé inputy, ktoré sme mali v našej práci, mali sme to, čo sa nazýva modeling blog, kde sme získali určité makroekonomické modely, aby sme zistili, do akej miery e, ten rast, e, ktorý sme zaznamenali predovšetkým v konvergentných regiónoch, do akej miery tento rast môže byť e, daný do súvislosti s koheznou politikou. Ale okrem tohto modelingového prístupu, modelového prístupu, Mali sme riadiace a implementačné systémy, ktoré nám poskytli množstvo užitočných informácií a takisto ešte než sme začali skutočné hodnotenie, skutočnú evalizáciu, e, sme zorganizovali blok dát, e, kde boli ukazovatele dát z viacerých strojov, vrátane e, veľkých projektov, čo je veľmi bohatý zdroj. Snažili sme sa toto všetko zhrnúť Eh, v, tomto, v tejto prvej eh, úlohe pre ERDF a eh, zlúčiť to s množstvom tém. A vidíte tu tieto tematické bloky na spodku tohto slajdu. Životné prostredie, klimatické zmeny, transport, rodová, rodové otázky, demografia a rozvoj vidieka, štruktúrálne zmeny a globalizácia. Eh, takže komu, eh, eh, komunitárne iniciatívy boli Interreg a Urban. Čo sa týka kohezného fondu, to trochu zahestávame, čo sa týka implementácie kohezného fondu, ktorý začal trochu neskôr a trval dlhšie za účelom podchytenia čo najväčšieho množstva informácií. Sme čakali trochu dlhšie s, tým, s tou evaluáciou pokiaľ ide o kohezný fond. Teraz by som požiadal kolegyňu Veroniku Gafe, ktorá je predsedkynia nášho hodnotiaceho útvaru, aby e, nám povedala niečo o výsledkoch e, tejto veľkej úlohy. Pani predsednička, ak dovolíte, tak dúfam, že s nami ostanete. Ostanem s vami s potešením. Ďakujem veľmi pekne pani Hübnerová za dnešné pozvanie. aby sme mohli predniesť výsledky tohto hodnotenia. Ako ste povedali, slúbili sme, že prídeme za vami, keď mať všetky výsledky hodnotenia a chcem vám teraz predniesť niektoré z hlavných zistení, ktoré máme z tejto správy, syntetickej správy a tu máme syntetické výsledky 14 rôznych hodnotiacich tímov, takže je tam veľa práce, ktorú tam vidíme. Sú to 3 roky práce. E, hodnota je 41 milióna eur, takže takéto hodnotenia sú veľmi nákladné, nezodpovedajú na všetky na všetky otázky, ale potrebujete to urobiť, keď chcete získať viac informácií o účinkoch. Máme tu na aj kopie tejto syntetickej správy, sú tu k dispozícii pri vchode. Ak ich nie je dosť, tak sú pripravené tu od našeho komisára a budú k dispozícii. Takže čo môžeme povedať? Pozrime sa na to, čo sa stalo. Uh, v tomto období a aký bol príspevok koheznej politiky. Takže vidíme, že rast bol väčší v, v regiónoch cieľa 1 vo všetkých krajinách. V EU25 sa znížili regionálne rozdiely, v EU15 sa ta znížili vo väčšine krajín okrem Grécka a to nie kvôli e, rastu atenského regiónu. V EU10 došlo k rozšíreniu regionálnych rozdielov a to bolo hlavne z dôvodu veľkého rastu v hlavných mestách. Cieľ 1 EU 15, všeobecný rast HDP bol 2% a v regiónoch, kde nebola poskytnutá pomoc, 1,4%. Takže keď si pozrieme, čo sa dialo v Európe, tak vidíme, že bol vývoj pozitívny, ale to ešte stále nie je tá konkrétna odpoveď na otázku príspevku koheznej politiky. Ako sme povedali, nemôžeme súdiť úspech politiky len sledovaním štatistiky. Sú tu aj iné faktory, ktoré sú dôležité. Prístup rieši 5 otázok a síce, že či bolo financovanie dostatočne veľké na to, aby mohlo spôsobiť rozdiel, boli zamerané na primerané relevantné faktory, dú, e, e, ukazujú makroekonomické modely pozitívny účinok rastu. Bola rast lepší v regiónoch, kde sa pomáhalo a potom, že či máme konkrétne dôkazy o pozitívnych výsledkoch. A naozaj odpoveď na všetky tieto otázky je áno. Takže my sme presvedčení, že kohezná politika mala pozitívny významný dopad na ekonomickú súdržnosť Európskej únie v čase e, sledovania, hlavne v regiónoch cieľa 1, kde vidíme 2 až 3 celkových e, investícií, základných investícií alebo do základného kapit majetku, vidíme nárast 1 HDP v Portugalsku a z hodnotenia tiež vidíme, že e, fond sa zameral na tie hnacie síle, síly, ktoré, ktoré ukazujú všetky ekonomické teórie, ako sú podniky a infraštruktúra. Keď si pozrieme, aké veľké boli investície, tu máme obrázok, vidíme, že máme tu porovnanie týchto kohezných príspevkov s výdavkami vlády ako to išlo. A vidíme to najmä v EU10, kde ERDF predstavuje 14,37 e, celkového kapitálu vlády a vidíme, že je to naozaj veľmi významná injekcia, ktorú poskytuje kohezná politika. Ak sa pozrieme ešte na niektoré modelové rozdiely, tak tu vidíme teda nechcem byť to robiť veľmi zložené. Máme model Quest, ktorý používa uh, eh, DGQN a keď si pozrieme na kumulatívne čisté účinky koheznej politiky na HDP a tu vidíme, že keď si vezmeme EU25 medzi rokom 2000 až 2009, tak je tu kumulatívny čistý účinok na HTP 0,7 a do roku 2015 dosiahne hodnotu 2,4 v, v EU10 je veľmi významný účinok a v EU15 je menej významný. A toto je výsledok modelu, takže tento model sa vytvoril na základe toho, ako, teóri- ako funguje model, ako funguje e, ekonomika, modelová ekonomika a to e, sme doplnili ďalším modelom, Hermanovým modelom, ktorý vychádza z iných základov a ekonómovia, alebo tieto modely nie sú vždy v súlade, ale obidva modely hovoria, že dopad na HDP bol pozitívny. Ďalší obrázok nám ukazuje rozloženie investícií. Keď Pozrite sa na mapu a vidíte, že sú tu rôzne stratégie, ktoré sa uplatňujú v rôznych častiach Európy. Zelené sú tie, ktoré investujú najviac do základnej infraštruktúry. Modrí investujú najviac do e, výrobného prostredia. A červená sú ľudské zdroje a rúžová je mix. Taká vyváženie, taký vyváženejší charakter investícií. A vidíte, že sú veľmi rozdielne trendy v investíciách a to e, je, týka sa toho kohezného fondu a štrukturálnych fondov bez sociálneho fondu, teda fond regionálneho rozvoja bez sociálneho fondu. A vidíte na tomto rozložení, ako sa to dialo. Teraz, aké sú tie oblasti? Zoberieme si najprv podporu podnikov. Členské štáty hlásili vytvorenie vyše milióna pracovných miest prostredníctvom tejto podpory je to veľmi vysoký údaj a je aj možný, keď si pozrieme tieto údaje, ale nie je presný. A dôvod je ten, že v niektorých členských štátoch máme veľmi dobré informačné systémy a ľudia naozaj sa snažia zbierať presné údaje, ako Spojené kráľovstvo alebo Nemecko. To sú dobré príklady, ale máme aj iné členské štáty, ktoré tomu nevenujú takú pozornosť, aby mali eh, presné údaje o tvorbe pracovných miest, takže toto musíme do budúcnosti zlepšiť. Niekde sa hlási priveľa, niekde sa hlási prímalo, ale vidíme, že toto sú údaje, ktoré existujú. Pokúšali sme sa použiť aj nejaké nové metódy hodnotenia a najmä sme mali záujem o použitie niektorých najlepších metód, ktoré sú k dispozícii a síce sme sa snažili použiť aj hodnotenie dopadu e, podporeného faktami. Môžeme to robiť opat- cez opatrenia na rozvoj ľudských zdrojov alebo podpor- porov- porovnaním výkonnosti podnikov s podporou a bez podpory. A veľmi ťažko sa to robí ex post, ak ste to dopredu neplánovali. A taktiež to záleží aj na údajoch, ktoré sú k dispozícii. Avšak našli sme vo východnom Nemecku, uh, vyššie investície na pracovníka e, v podnikoch s podporou než v podnikoch s bez podpory, takže 8 tisícový grant vedie k ďalším investíciám vo výške 11 až 12 tisíc, takže sa ukazuje, že to je pozitívny výsledok. Je to metóda, ktorú chceme viac používať v budúcnosti. Dnes do obeda sme mali expertné stretnutie, kde sme mali odborníkov z DG Regio, z Talianska, Švedska, Spojeného kráľovstva a uvažovali sme o tom, čo by sme mohli urobiť, pretože tu by sme chceli to v budúcnosti spraviť viac a chceli by sme, aby aj členské štáty tu robili viac. Použili sme tu ekonometrické metódy a máme veľmi zaujímavé výsledky a politické otázky, ktoré z toho vznikajú. Keď si pozrieme podniku e, pod podnikov, tak sme si položili otázku. To je otázka na debatu pre vás, na, pre členské štáty. A síce, že či by sme mali poskytovať finančnú pomoc veľkým podnikom z Re- Fondu regionálneho rozvoja, alebo či si dokážu tieto podniky pomôcť sami. Nevieme dať na to ešte definitívnu odpoveď. Potrebujeme uh, ešte väčšiu podporu, viac informácií, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Je to niečo, kde musíme ešte podporovať členské štáty a regióny, aby to lepšie vyhodnotili, aby sme videli, aká je skutočná efektívnosť týchto zásahov. Potom je tu ďalšia otázka, že potrebu- čo sú tie správne opatrenia, ukazovatele pre efektívnosť Možno, že v takomto, mm, v takomto prostredí, aké máme dnes, by sme chceli vidieť zachovanie pracovných miest. Hovorili sme o ochrane pracovných miest, kde sa hovorí, že to nie je miera efektívnosti našej politiky. V 90. rokoch sme sa snažili zachovať miesta, ale teraz je predstava taká v 21 storočí, že sa snažíme vytvárať miesta v nových oblastiach v e, odvetviach, ktoré si vyžadujú veľké znalosti. Na druhej strane je veľmi ťažké povedať, že čo meráte, keď e, máte takéto pracovné miesta. Nová, e, tvor, nové pracovné miesta, vytvorené pracovné miesta. Ale ako to meráte? Ako meráte nové pracovné miesta? pretože máme tu na určitú interakciu a môže to fungovať dvomi spôsobmi. Môžete povedať, že investujete do zariadenia, do firmy a vytvoríte nové pracovné miesta pre tých ľudí, ktorí budú prevádzkovať toto nové zariadenie a to v priebehu času bude viesť k zvýšenej produktivite. Ale môže to fungovať aj opačne. Možno, že investujete do zariadení a tým nepotrebujete toľko pracovníkov vo firme, ale v priebehu času môže dojsť k rozšíreniu výroby a k tvorbe nových pracovných opatrení. Takže jednoducho neexistuje jedno riešenie, jedno opatrenie, ktoré by sa hodilo e, na všetkých. Takže teraz ešte k doprave. Takže aké boli investície fondu spolufinancovali sme 13 nových vysokorýchlostných železníc a 24 rozšírenia e, diálnic. Vieme, že tieto investície budú oveľa väčšie, keď dostaneme aj hodnotenia z kohezného fondu a nie z fondu regionálneho rozvoja. Takže regionálny rozvoj spolufinancoval 26 za 7734 km diálnic EU15 a e, skvalitnenie 3000 km železničných dráh. Skúsili sme model, počuli, použili sme nástroje TransTools, ktoré eh, ale nám neposlúžil dobre. My sme chceli vedieť, aký je dopad na HDP a no, životné prostredie. Možno potrebujeme nový model, alebo keď budeme mať údaje kohezného fondu, tak uvidíme, či sa bude dať TransTools použiť, ale aby TransTools fungoval, potrebujete cestu alebo železnicu, ktorá ide z, ktorá ide z, e, z cieľa do nejakého, teraz z východiska do cieľa, neslúži na hodnotenie len úsekov. Takže toto hodnotenie vyvoláva otázky, sú to otázky na diskusiu, vykazu, vyžadujú si zamyslenie a v prvom rade vysokorýchlostné železnice. Toto hodnotenie nebolo až také nadšené prínosmi investícií zdrojov z koheznej politiky do vysokorýchlostných vlakov sladom na vysoké náklady a taktiež to neslúži regionálnemu rozvoju, takže musíme sa na to pozrieť potom individuálne. Otázky vznikajú aj v súvislosti s podporou prístavov a letisk. Odporúčanie bolo, že by sme sa mali zaoberať skôr k prístupu k letiskám a prístavom a nemali by sme financovať veci, ktoré zabezpečí trh. A tu vzniká otázka, ktorú chcem povedať, že či by sme mali e, financovať cesty v EU 15, v EU 12, je to veľmi jasné, je tam veľká potreba skvalitniť cesty, z dôvodov hospodárskeho rozvoja, bezpečnosti, kvality života, ale v EU15 budujeme cesty dlho a otázka je, či potrebujeme budovať ešte viac ciest vzhľadom na presun politiky k zelenejším investíciám. Čiže je to otázka na diskusiu. A teraz by som mohla hovoriť o sociálnej a územnej súdržnosti. Je to jedna vec, ktorú ukázal tento hodnotiaci proces vidíme, že niekedy dávame veci do nejakej škatolky a ľudia si myslia, že jediný účinok koheznej politiky je ten, čo súvisí s hospodárskou súdržnosťou. Ale samozrejme, že to je viac, pretože politika je ekonomickej, sociálnej a územnej kohezii a mnohé naše oblasti investícií nebudú viesť do ekonomického rastu, ale predstavujú veľmi dôležitú územnú alebo sociálnu súdržnosť. Ale veľmi ťažko sa tu merajú účinky, keď hovoríme o súdržnosti v oblasti sociálnej či územnej. Takže tretina z cieľa 1, 36 z cieľa 2 sa venovalo na sociálne ciele a územné vyváženie a nie na hospodársky rast z Fondu pre regionálny rozvoj. Ak by sme sa teda pozreli na výsledky, tak tu vidíme investície do environmentálnej e, infraštruktúry, územného plánovania obnovy. Vidíme tu nárast e, domácnosti, ktoré, mali, e, ktoré získali pripojenie k čistej pitnej vode 14 miliónov obyvateľov alebo k k odvodneniu, k, k kanalizácii 20 miliónov obyvateľov. Vidíme obnovu a renováciu dedín, vnútorných častí miest, starých priemyselných e, areálov a území kultúrneho dedičstva. Ale tu je veľmi ťažké kvantifikovať dopad takýchto investícií. Ale uviedla by som príklad tejto politiky. Dnes dopoludnia na tom rokovaní, kde som bola dnes ráno, sme počuli príklad zo severovýchodného Anglicka, kde firma, bola tam nemecká firma, ktorá sa tam usídlila a pýtali sa, koľko pracovných miest vytvorili, aký mali obrad a pýtali sa ich, že prečo sa usídlili v tomto regióne. A oni povedali vzhľadom na tie na, na obnovu, renováciu mesta, a z e, dôvodov prvkov kvality života v tomto regióne. Čiže boli to tie e, otázky kvality, ktoré mali potom v končnom dôsledku vysoký ekonomický dopad. Takže ako som povedala, keď e, sa robia prípadové, prípadové štúdie v rôznych regiónoch Európe, Európy, vidíme vyššiu kvalitu života a e, zníženie nezrovnalostí, ale musíme e, sa na to ešte lepšie pozrieť, pretože nemáme žiadne indikátory, ktoré by to merali. E, mali by sme spolupracovať aj s Eurostatom. Vidíme obmedzený e, účinok na rast, ale posilnené podmienky pre udržateľný rozvoj tým, že sa znižujú sociálne územné nezrovnalosti. Závery našej politiky sú také, že úspechy koheznej politiky e, zasahujú až za ekonomický rast a existujú tam e, početné ciele, ale potrebujeme jasnejšie definovať, čo chceme dosiahnuť s financovaním RDF a aké je tu prepojenie na regionálny rozvoj. Takže tí ľudia, ktorí vyvíjajú programy a ktorí chcú investovať e, do e, týchto oblastí, aby existovali jasné argumenty, prečo to robíme a čo sa pre tieto regióny zmení. E, pozrime sa na konkrétny prípad cieľa 2 tomuto sme venovali dosť veľkú potrebno, pozornosť. Je tu menšie financovanie, menej než 40 eur na hlavu na rok. A e, Avšak potýkame sa tu s dosť e, rozsiahlými a dlhotrvajúcimi problémami v mnohých e, cieľových regiónoch. Avšak videli sme tiež, že cieľ 2 v mnohých prípadoch e, fungoval ako istý katalizátor pre rozvoj dlhodobej stratégie pre reštrukturalizáciu. E, efektivita sa odráža v raste a tá e, miera, nebola, miera rastu nebola horšia než v iných regiónoch. Aké sú dôsledky pre budúci e, cieľ 2. E, prvá vec, čo by som chcela povedať, je to, že e, je potrebná vízia a zaangažovanosť regionálnych rozhodovacích orgánov. To je najdôležitejšie a je to teda dôležitejšie než istý model špecializácie tohto regiónu, je jedno, že či ten región sa zameriaval viac e, na lodiarský priemysel alebo na baníctvo, teda aké má ten región tradície. E, tieto veci sa dajú zmeniť, ale dôležitá je zaangažovanosť miestnych a regionálnych orgánov. E, cieľ 2 sa snaží uh, dosiahnuť, respektíve sa snaží byť zosúladený s regionálnymi stratégiami a je potrebná väčšia výmena skúseností medzi členskými štátmi. Niekedy tieto výmeny sa robia e, prostredníctvom regionálnych iniciatív a vieme, že mnoho e, poznatkov a skúseností skúsenosti e, sa dá vymieňať prostredníctvom regiónov cieľov 1 a 2. Potrebujeme viac e, tiež e, dôkazov, ako sa používalo financovanie, aké účinky to malo na sociálnu a územnú súdržnosť. Je nám jasné, že čo sa týka konkurencie schopnosti a zamestnanosti v regiónoch, nejde teda len o tú konkurencieschopnosť, ale aj o sociálnu a územnú e, súdržnosť a myslíme si, že tomuto by sme mali väčšen, venovať tiež väčšiu pozornosť. E, teraz prejdeme k riadiacim systémom a implementácii. U e, tom som hovoril už aj minule, ale chcem vám to len pripomenúť, pretože je to dôležité. EU 10 mali len veľmi krátky čas na implementáciu programov a mali obmedzené skúsenosti, ale podarilo sa im to oveľa lepšie, než e, si mysleli niektorí ľudia, ktorí nám na začiatku varovali nenaplnili sa obavy z absorpčných ťažkostí a e, systém vykonania mal veľmi dôležité účinky na efektivitu politík e, e, aj v rámci domácich politických oblastí. A čo sa týka EU10 aj EU 2015 boli aj isté ťažkosti, predovšetkým hlavný e, dôraz na procesy, na finančnú kontrolu a nie na výsledky programov a na efektivitu a potom hodnotenia neboli dostatočne podporené indikátormi, takže toto sú oblasti, kde v celej EÚ musíme sa zlepšiť a predpokladám, že predložíme v budúcnosti aj návrhy na to, aby politika sa viac zameriavala na výsledky a nie toľko na financovanie aj v mojej jednotke o tom hovoríme, keď ľudia niekedy teda hovoria, že my sme úspešní, pretože sme investovali peniaze, ale nejde len o to. Toto naozaj nestačí. Takže, aké sú dôsledky pre budúcu politiku? Veľmi stručne máme rôzne ciele, sociálne, environmentálne a hospodárske. A toto je jedna zo silných stránok e, politiky, nie zo slabých e, stránok. E, avšak to potrebuje byť uznané aj pri návrhu, navrhovaní implementácii a hodnotení. Musíme pripísať e, alebo dať prioritu rôznym cieľom, e, keď sa rozhoduje o programoch a tiež potrebujeme lepšie indikátory. Tiež si myslíme, že potrebujeme sústredenie financovania v každom regióne. To, tým nechcem povedať, že by sme nemali mať rôzne ciele, ale tiež by sme mali mať isté sústredenie financovania v limitovaných politických oblastiach, v limitovaných oblastiach, aby sme uh, dosiahli rôzne ciele. Uh, čo sa týka politických uh, opatrení, tie mus, nesmú byť špecifikované a priori, musia byť v súlade s potrebami regiónu. To je veľmi dôležité, aby ten región rozhodoval o tom, aké sú jeho ciele, aké politické opatrenia potrebuje, ale my by sme chceli byť e, e, pevnejší alebo mať e, lepšie fungovať v budúcnosti, aby každý vedel, aké sú naše ciele, ako sa budú merať, pretože niekedy sme mali možno ciele, potom sme mali financovanie a potom sa nás pýtali, či sme úspešní, ale my sme naozaj to veľmi nevedeli, pretože ľudia vlastne dopredu nevedeli, čo presne chcú zmeniť. Takže nejde o to, aby sme si len stavili, stanovili tie ciele, ale potrebujeme teda vedieť aj, e, že ten cieľ je dobrý a je dosiahnutelný. E, bez ohľadu na voľbu e, musí to byť odôvodnené stratégiou. Takže zhrnutie, hodnotenie ukazuje to, že RDF prispieva k znižovaniu nezrovnalostí medzi regiónmi EU25 e celkovo získava z politiky súdržnosti. Máme teraz oveľa viac poznatkov o tom, čo politika priniesla v hlavných oblastiach, ako je doprava, životné prostredie, podnikateľská podpora a tak ďalej. Môžeme aj dokázať, že politika e, prináša viac než len raz lepšie životné prostredie a sociálne výhody, ale Eh, teda vieme, ako eh, máme hodnotiť, ale samozrejme vieme, že ešte je oveľa viac otázok, ktoré musíme zodpovedať. Eh, viac dôkazov ešte príde v budúcnosti. Tento mesiac budeme publikovať expo hodnotenia E, kohezný fond a ISPA, to bude približne v polovici roka 2011 to hodnotenie a tiež sme vytvorili novú expertnú sieť, ktorá synteticky zhrňa dôkazy o výkonnosti alebo raste z roku 2007-2013 v každom členskom štáte a to budeme publikovať začiatkom budúceho roku, takže samozrejme tie naše poznatky nie sú ešte dokonalé sú oveľa lepšie než predtým, ale myslíme si, že sme e, získali dobrý, e, že sme sa dobre naštartovali a chceli by sme vyzvať všetky členské štáty a regióny, aby e, pristupovali k takýmto hodnoteniam, aby budovali takéto E, dôkazové hodnotenia, pretože ak budeme mať takéto hodnotenia, ktoré budú neustále prichádzať s rovnakými výsledkami, tak budeme môcť dôverovať týmto výsledkom a odraziť sa od nich e, pri e, zmene našich politík. Ďakujem. Uh, I, I Myslím si, že v mene všetkých kolegov môžem povedať, že to bolo veľmi užitočné, že nám poskytuje toto priestor pre plodnú diskusiu e, celá táto prezentácia, takže myslím si, že by som mohla začať diskusiu a máme Markusa, ktorý e, bude prvým rečníkom. Nech sa páči. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem. Pán Áner za tieto veľmi presné popisy. Chcel by som nastoliť 2-3 body, ktoré podľa môjho pochopenia e, majú dopady alebo budú mať dopady do budúceho obdobia. Poprvé, zaujíma ma vaša skúsenosť, čo sa týka jednotlivých mm, konhezných fond a regionálnych fondov na druhej strane. Teda kohezné fondy na jednej strane, regionálne fondy na druhej strane. Uh, došlo tu nejakým byrokratickým treniciám. Povedali ste, že dokonca hodnotenie e, muselo byť odložené. Hovorili ste o syntézach, o správach o syntézach. Mm, neznamená to, že kohezné fondy a EFRE e, by sa mali zlúčiť v budúcom období aj z dôvodov efektívnosti. To je otázka, ktorú pán Áner ehm, možno No, mm, určite odpoviete správne. Nemusíte byť príliš presný. Druhá otázka sa týka mm, krajiny ako Grécka. 2000 až 2006 eh, porušovalo, bolo známy porušovaním paktu stability a teraz hovoríte, že Grécko je tak povediať jediná krajina, kde tie disparity e, sa zvýšili. Odôvodnili, ste to Atenami, ale ja sa pýtam, v krajinách, ktoré opakovane porušujú kritéria stability, môžeme si byť istí, že európske štruktúrálne financie budú využité takým spôsobom, ako zodpovedajú našim obsahovým predstavám? Existujú kontrolné nástroje, ktoré toto môžu zabezpečiť? Možno by ste vzhľadom na aktuálnu diskusiu mohli zodpovedať otázku, prečo komisia ešte e, článok, e, nevyužila článok e, z nariadenia o, o súdržnosti? Hmm. Pričom krajina, ktorá dramaticky porušuje kritéria stability aj ak komisia niečo ak také niečo navrhuje, tak je vlastne vylúčená z týchto kohezných e, financií. Prečo sa o tom nesta- prečo sa tak ešte nestalo a prečo sa o tom ešte ani zatiaľ neuvažuje? Ďalšia otázka sa týka budúcnosti štruktúralnej politiky. Má komisia v úmysle E, docieliť akýsi automatizmus, že v budúcnosti krajiny, ktoré budú porušovať e, kritéria stability, nebudú musieť čakať na návrhy komisie, ktoré potom budú stiahnuté na základe určitých kompromisov členských štátov, ale že v budúcnosti, či už sa zamýšľa nejaký automatizmus, že pri krajinách, ktoré spôsobujú takéto závažné problémy, Eh, automaticky eh, prostredníctvom eh, nariadenia o štruktúrálnych fondov dospejeme k nejakým sankčným opatreniam. Pani Gafe sa opýtala, či podľa nášho názoru je možné podporovať budovanie ciest v Európskej 15. Ja by som povedal, prečo nie ak e, to pomôže, alebo ak to bude slúžiť otváraniu európskych trhov, ak máme západovýchodnú, e, západovýchodné prepojenia, prečo by sa nemali podporiť aj v rámci Európskej 15. Toto by bolo v prospech e, Európskej 15. Budovanie ciest, áno, pretože to takisto spadá do regionálneho otvárania sa. Ďakujem. Ďakujem. Alžbieta Ugačievská. Ďakujem pani predsedníčka. Pani Lukačievská. Tri otázky. Najprv jedna pripomienka. Nemám pochybnosti na tom, že kohezný fond je úspechom a keby nebol taký úspešný, ako by sme chceli, tak si myslím, že veľmi prispieva. E, poprvé, zaujímalo by ma, či je vôbec možné prehodnotiť, akým spôsobom kohezná politika e, má dopad na región a to, e, keď to vnímame izolovane od iných politík. Možno urobiť takúto selektívnu analýzu. A potom ešte jedna otázka. Myslíte si, že e, marketingové nástroje sú potrebné v rámci koheznej politiky aby sa zlepšil imič tejto politiky, pretože ja súhlasím s tým, že nie je možné, aby, obrovský, aby sa zrealizoval nejaký obrovský projekt v krajine Európskej únie, ale nik nebude hovoriť o tom, že sa tam používali aj prostriedky EÚ. To bola moja druhá otázka. A po tretie, no už jedna vec mi chýbala vo vašich vyjadreniach. Je možné, že takéto hodnotenie vôbec nebolo zrealizované, ale mňa by zaujímalo, či ste preskúmali, ako to vyzerá s prístupom e, k fondom Európskej únie v jednotlivých krajinách. E, veľa tu zaznelo o byrokracii, spomenul to aj pán Bíper, ale Európska únia je jedna únia, jedna jednotka, čiže prístupnosť e, k prostriedkov zo strany beneficientov by mala byť rovnaká, ale vzniká dojem, že v niektorých krajinách to prebieha jednoduchšie ako v iných krajinách, kde panuje väčšia byrokracia. Takže mohli by ste nám k tomu niečo povedať, niečo podrobne jednotlivým procesom, ktoré treba podstúpiť, aby ste získali prístup k financovaniu. Eh, herzlichen Dank. Zunächst Ďakujem najprv k otázkam pána Pípera, ak dovolíte. Kohezné fondy, regionálne fondy. Áno, toto bolo v minulosti veľmi komplikované, pretože v regionálnom fonde sme mali programové plánovanie, programový plánovací proces, pričom e, pri kohezných fondoch sme pracovali na základe špecifických projektoch. Pre obdobie 2007-2013 sme tieto projekty kohezných fondov zaintegrovali do regionálnych programov krajín a to bol prvý krok vpred. Ale ukázalo sa, že tu dochádza ešte stále k viacerým e, prekrývaniam alebo dokonca rozporom medzi týmito dvoma nariadeniami. Spomeniem len jeden príklad, ktorý už bol medzičasom skorigovaný. Napríklad e, veľkoprojekt e, v koheznom projekte bol z časti inak definovaný ako veľkoprojekt v regionálnom fonde. Ja si myslím, že keď myslíme na budúcnosť, tak sa nachádzame v štádiu, kedy pre obidva fondy môžeme zavádzať tie isté pravidlá a mali by sme pre ne zavádzať tie isté pravidlá. Či môžeme zájsť ešte o krok ďalej, to bude veľmi politická otázka či sme schopní ešte ísť o krok ďalej a povedať, že kohézny fond zrušíme, alebo jednoducho ho zapracujeme do regionálnej politiky, ktorá bude zahrňať oboje. Toto je ťažká otázka, ale ak už ako ďalší krok pre obidva fondy, pre realizáciu oboch fondov e, v jednom a tom istom programe e, máme tie isté pravidlá, tak už by tým bol urobený veľký krok a zvyšok by bolo už len rozhodnúť, či pre alokáciu prostriedkov naozaj potrebujeme <laughs> dva eh, rozličné fondy, alebo či to môžeme eh, v podstate zrealizovať podľa spoločných pravidel pre obidva fondy. Grécko, pakt stability. Je pravda, že regionálne disparity, regionálne rozdielnosti v rámci Grécka sa zvýšili čo je v podstate logicky vysvetliteľné na základe výrazného e, rastu, e, ktorý e, postihol konkrétne Atény, alebo ktorý zaznamenali Atény počas uplynulého obdobia, počas uplynulých rokov. V súvislosti s makroekonomickým problémom v Grécku sme zvažovali, akým spôsobom by sme v budúcnosti mohli na takéto body v, kohez, v oblasti koheznej politiky reagovať Prvý bod, ktorý musí byť jasný, je, že nemožno zabezpečiť trvalo udržateľný rast, ak zároveň nemáme stabilné makroekonomické rámcové podmienky. Čiže tieto dve, e, dva aspekty sa musia doplňovať a musia sa prekrývať. E, v prípade Grécku sme zvažovali, či by bolo zmysluplné v tomto období e, využiť možnosť Rade ministrov navrhnúť e, využitie alebo prerušenie kohezného fondu pre Grécko. Na našej úrovni sme dospeli k záveru, že v Grécku to jediné, čo je ešte k dispozícii pre e, opätovné spustenie hospodárskeho rastu sú práve financie, ktoré pochádza zo štrukturálnych fondov. A na základe toho sme v tejto otázke ešte doteraz váhali. Ale e, čo sa týka budúcnosti, nebudem tajiť, že s našimi kolegami s generálnym riaditeľstvom, ktoré sa zaoberá hospodárským a menovým, e, hospodárským a menovými záležitosťami, e, s nimi zvažujeme, či by sme nemali zaviesť systematickejšiu kondicialitu medzi na jednej strane štruktúrálnymi fondami a makroekonomickou politikou stability. Takáto kondicionalita by sa vlastne odohrávala na troch úrovniach. Prvá úroveň je makroekonomická, makroekonomická stabilita. Tu je relevantná otázka. Mali by sme to ponechať tak, ako to dnes je, s kohezným fondom a možnosťou tento kohezný fond na návrh komisie na základe rozhodnutia rady alebo zrušiť, či to máme rozšíriť na e, celkové štruktúrálne fondy a či namiesto politického rozhodnutia máme zaviesť automatizmus, kedy e, v jednom určitom konkrétnom bode v makroekonomickom stabilizačnom procese e, dôjde automaticky k bodu, kedy sa povie stop, teraz sa prostriedky stopia, eš, než nebude predložený e, hodnoverný akčný plán, ktorý zase e, dá veci do poriadku. O tom sa teraz diskutujem. Ešte sme nedospeli k bodu, kedy vám môžem povedať, že to, či ono e, bude obsiahnuté v našich návrhoch do budúcnosti, ale určite je to bod, o ktorom uvažujeme. Druhý bod, o ktorom uvažujeme, čo sa týka kondicionality, je otázka, či a akým spôsobom v budúcnosti vytvoríme lepšie prepojenie medzi národnými reformnými programami na jednej strane, ktoré e, boli, budú prijaté, majú byť prijaté v rámci Európy 2020 a na druhej strane štruktúrálnymi fondmi. Inými slovami, ako môžeme zabezpečiť, že štruktúrálne fondy pri realizácii reformných programov, e, program trhu práce alebo nech je to čokoľvek, pri realizácii týchto reformných programov budú nápomocné. Trh práce, neviem, či ste to videli, um, padol návrh pána profesora Montyho, že pri realizácii um, vnútorného trhu by sa zaviedla akási rezerva, kedy sa povie, že jedno malé percento e, prostriedkov zo štruktúrálnych fondov sa uvoľní až vtedy, keď krajina splní podmienky ukončenia trhu práce. Je tu množstvo návrhov, ktoré sú predmetom podrobnej a precíznej diskusie a e, nakoniec z toho vyplynú dôležité politické rozhodnutia. E, to nie je len čisto technická otázka, ale mali by ste vedieť, že o takýchto problémoch sa uvažuje a že sa pracuje na tom, ako by takéto niečo mohlo vyzerať. vašu pripomienku. Aha. A posledná úroveň, ktorá je najzaujímavejšia pre nás v rámci štruktúrálnej politiky, je úroveň, ktorú e, môžeme dosiahnuť tak v budúcnosti, že sa intenzívnejšie v našej práci a v našej v úvodzovkách e, monitorovacej kontrolnej práci budeme intenzívnejšie koncentrovať na efektívnosť a ehm, účinnosť politiky priamo na mieste a možno trochu menší dôraz budeme klásť na podrobné finančné a správne mechanizmy. Aj toto je bod, na ktorom pracujeme. Musíme zistiť, ako by sa to najlepšie dalo zrealizovať. Čiže tri úrovne. Naľavo makroekonomická stabilita, stredná úroveň e, prepombienie na reformné programy a tá základná úroveň pre nás samozrejme je otázka, akým spôsobom najlepšie zabezpečiť, že v období, kedy verejné financie e, začínajú byť e, tesné, teda financie štruktúrálnej politiky, aby boli e, využité pre dobré, zmysluplné investičné projekty. Ďalšia otázka. Či sú dopady koheznej politiky v oblasti či sú izolovateľné v kauzálnej súvislosti. Otázka, odpoveď je nie e, na základe monitorovania štatistických údajov. Museli by sme prejsť ku, ku komplikovaným modelovým analýzam, ktorý, z ktorých každý za seba spôsobuje problémy. Čiže náš prístup bol taký, že sme využívali viacero modelov e, s rôznym pôvodom a e, zisťovali sme, čo tie modely prinesú. A až keď sme zistili, že jednotlivé modely nás poviedli k tým istým výsledkom, tak sme začali klásť väčšiu dôveru do týchto modelov. A pokiaľ viem, ale Veronika nám k tomu tiež ešte niečo môže povedať, pokiaľ ja viem, máme dosť málo informácií, aby sme mohli e, komparatívne analyzovať, ako vyzerá prístup k fondom v jednotlivých krajinách. Ale naša skúsenosť je taká, bez toho, aby e, sme to mohli podložiť systematickou analýzou, naša skúsenosť je taká, že jednotlivé krajiny sa e, v rozličnej miere, vlastne v rozličnej miere zľahčujú alebo stiažujú e, prístup e, k financiám, k prostriedkom fondu, pričom aj národná legislatíva v niektorých prípadoch e, túto celú vec stiažuje, aj keď to nie je nutné. Tam, kde sme narazili jednoznačne na takéto prípady, sme, sme v kontakte s členskými štátmi a s regiónmi, aby sme ich presvedčili k zmene ich národnej legislatívy. Jeden problém, ktorý E, s ktorým sa stretávame opakovane, je obava e, pred finančnými kontrolami EÚ. A to vedie k tomu, že <clears throat> ak e, vypracujeme pravidlo, tak ideme na regionálnu alebo na lokálnu úroveň a tým rozsiahlejšie sú implementačné pravidlá z obavy že by došlo e, k nejakému zaťaženiu zo strany komisie. Mm, pri 120% sa na národnej úrovni cítite istejšie ako na 100% a na regionálnej úrovni už je to 140% namiesto 100%. A tu sa snažíme v rámci dialogu s členskými štátmi a regiónmi niečo dosiahnuť, ale aby som bol úprimný, ešte sme nedospeli príliš ďaleko. Ďakujem. Dear colleagues, we have 11 Vážení kolegovia, budeme musieť byť trošku stručnejší, pretože nemáme veľa času. Um, ďakujem v prvom rade. Gratulujem k veľmi kvalitnej správe. Najprv som si myslela, už správa ex post, to nebude také zaujímavé, pretože my sa vlastne zaujímame o obdobie 2007 až 2013, teda po to, čo bude nasledovať. Ale to, čo ste urobili s tou analýzou, je vynikajúce, lebo e, ide o to, čo sa naučíme z chýb e, minulosti. Chcem ešte prispieť tomu, čo tu zaznelo, keď sa povedal, že to sa nedá merať, alebo ako by sme to mali merať z hľadiska toho, čo je vám dôležité. A to je tá otázka tvorby pracovných miest. Ak, ako? Môžeme to merať napríklad verejnou dopravou na miesto ciest, môžeme merať tvorbu pracovných miest, keď si teraz povieme, že čo ja viem, budeme mať politiku šetrnú voči životnému prostrediu a podobne. Máme správu Európskeho parlamentu k týmto otázkam vo výbore pre zamestnanosť na tom pracujeme a máme veľmi dobrú spoluprácu aj s týmto výborom, s pani Westfal. A ja si myslím, že je tu mnoho stimulov, ktoré budú hovoriť o tom, aký veľký potenciál pracovných miest existuje, viac ako komisia uvádza vlastnej analýze, lebo my sme sa pozerali aj na jednotlivé štáty a ja dúfam, že to bude mať aj vplyv na vaše úvahy po druhé, čo mi je dôležité, je tá otázka byrokracie. Byrokracia a kontrola. Aj to, čo ste teraz nakoniec povedali, e, pán Áner, je tu ten strach, že budeme stále byrokratickejší a veľmi často sa vynakladie EÚ, pritom vina je niekde celkom inde, na inej úrovni. Je tu jedna chyba. V tejto správe to tak nie je, ale keby sme sa keby sme mali správu 2007 až 2013 k tomuto, tak potom by sme presne sa dostali k tomuto bodu z známych dôvodov. Ste obmedzili kontroly na mieste a to považujem za chybu, pretože to bol na efektívnejší nástroj, a potom je to komisia, ktorá hovorí, či sa budem pozerať len na to, či sú finančné toky správne, alebo sa pozriem na výsledok a čo sa zistilo. Čo ste zistili? Došlo k zlepšeniu v regióne, vytvorili sa pracovné miesta, preto si myslím, že by sme mali uvažovať nad tým, že by sme častejšie robili kontroly na mieste, lebo tieto kontroly na mieste nie sú podľa Gogola, revizor príde, tak ako sa to hovorí v Gogolovi, ale sú spojené aj s rozhovorom, s dialogom o tom, kde sú problémy, kde sú ťažkosti. A tu na sa vykryštalizuje, kde sú chyby, kde treba korigovať implementáciu, alebo či nemá región zmeniť svoj operačný plán, aby lepšie dosiahol to, čo je cieľom. A keď toto budeme robiť menej, a ja si myslím, že by to pomohlo, keby sme tu spolupracovali aj s parlamentom, keby ste podporovali aj radu a povedali, že potrebujeme vyššiu frekvenciu kontrol na mieste, tak si myslím, že by sme boli uh, že by sme boli úspešnejší a nezvyšovali by sme byrokraciu. Mali by sme mnoho vecí, ktoré by sa vyriešilo na mieste a v tejto súvislosti je to aj tá otázka, Takže či budeme mať ako to budeme mať a možno by bolo dobre, ja si to teda tak myslím, a chcela by som sa spýtať, že či by nebolo dobré, že by sme spolu s dvorom auditorom sa nevenovali tejto otázky a nesnažili sa zistiť, ako by sme mohli urobiť monitoring orientovaný na výsledky, tak aby sme byrokraciu znížili. A ešte jeden posledný bod. Ja to vidím troška kriticky, čo ste tu napísali, keď ste povedali, že sa chcete venovať e, národným reformným plánom. To troška naruší to, čo je dôležité v národnej politike. Národné reformné plány sú predsa národné reformné plány. A na najvyššej úrovni sa prijímajú a implementujú. Pozrime si správu Parker. Efektívno sa dá dosiahnuť, keď využijeme maximálne e, znalosti, vedomosti v regióne a preto ja si nemyslím, že e, by bolo správne celkom postupovať tak, ako sa navrhuje. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Mám jednu veľmi dôležitú, eh, mám jednu jednoduchú a dôležitú otázku. Týka, je to otázka adresovaná pani, pani riaditeľke. Hodnotenie, ktoré ste robili, sa tiež týkalo fondov, ktoré sa pridelujú aj veľmi vzdialeným regiónom. A bolo by možné v takom prípade z tejto celkovej štúdie, z tohto celkového hodnotenia dosiahnuť konkrétne výsledky, ktoré sa týkajú využívania prostriedkov v týchto vzdialených oblastiach. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší, e, vážení kolegovia, dovolte, aby som vysoko ocenil, že ste sem prišli a urobili túto prezentáciu. A chcel by som e, využiť túto príležitosť, aby som použil to, čo povedali už mnohí predo mnou, že neusiluj o dokonalosť, ktorú nikdy nedosiahneš. Vy sami ste povedali, že máme dosť znalostí, vedomostí, ktoré nám dávajú v tejto etape dosť nábojov na to, aby sme podporovali hlavný smer budúcej koheznej politiky. Je to veľmi dôležité pre celú úniu. Všetky údaje, ktoré máme, veľmi podporujú túto líniu. A samozrejme, že je veľmi dôležité v tejto kritickej situácii, v čase krízy, že e, otázka je, ako rýchlo využívame tieto fondy. Preto si myslím, že treba začať so zjednodušovaním a zjednodušovanie by sa malo odraziť pozitívne v celom procese. Ale niektoré krajiny potrebujú pomoc. Ja viem, že ste očakávali horšiu absorpciu zo strany nových členských štátov, ale ja si myslím, že tu máme aj iné problémy a že sme nepracovali dosť ťažko. Nedávno moja krajina a, e, e, bola predmetom pobádania, jemného pobádania zvýšiť svoje úsilie. A ja by, mňa by zaujímalo, keby ste povedali, nie teda konkrétne menovite, ale koľko krajín potrebuje takéto pobádanie na zlepšenie čerpania pretože ešte stále je tu čas na to, aby sme sa spametali a dobre využili zdroje, ktoré máme pridelené. A možno spolu s kolegami z, ne- z národných parlamentov by sme mali na tom pracovať, pretože je to veľmi dôležité. Je dôležité podporovať e, krajiny, aby pripravovali svoje projekty na čas. Hovorilo sa tu o veľkých projektoch, dopravných projektoch, ktoré sú dôležité nielen pre krajiny, ale aj preto, aby sme boli efektívnejší v našej e, cezhraničnej spolupráci. Takže preto vám chcem pogratulovať a povedať, že takéto štúdie a takéto správy pomáhajú znížiť budúce pokusy o byrokraciu, pretože viete, kam ísť kde zasiahnuť, aby sa zabranilo nadmernej byrokratickej e, záťaži. Teraz, Grofla, e, ďakujem za túto štúdiu a ďakujem za jej výsledky. A sú tu dve veci, Prebieha tu celá debata o financovaní a vypracujete s modelmi a hovoríme o roku 2000 a 2012 a o percente HDP, to je veľmi dobre, ale my v našom výbore sme hovorili o investíciách do budúcich rokov až do roku 2013 Máme satelitné mapy. A my môžeme e, minúť veľké časti európskeho rozpočtu. Potom si pozeráme fakty a modely a tie modely sú často jednostranné. Takže ja si naozaj myslím, že musíme sa hýbať oveľa rýchlejšie, Musíme používať mapy, aby sme vedeli, že keď investujeme 1 euro do cieľa 1, aký bude výsledok. A napokon sa dostaneme k holandskému modelu, lebo hovoríme o novom finančnom nariadení, o viacich kontrolách, kontroly, kontroly, kontroly. To je, čo chceme. Chceme pracovať na dôvere alebo na kontrole. A my si stanovujeme ciele, ale členské štáty robia eh, finančný manažment bolo veľmi správne povedané, že treba posielať viac ľudí na kontrolu na mieste, ale chceme viac kontrol a kontrol. My sa zameriavame na ciele, hovoríme o Európe 2020, ktorá má byť zelená, udržateľná, inteligentná. Ale keď sa pozrieme na peniaze, tak a koľko to znamená, čo to robí pre HDP, musíte ísť E, e, za otázkami zodpovednosti, spolu zodpovednosti a až potom zistíme, aký je výsledok a potom môžeme hovoriť o rôznych modeloch, lebo napokon hovoríme teraz o 27 krajinách, v budúcnosti ich bude viac. Hovoríme o ekonomickej, sociálnej, územnej kohézii Musíme mať systém, ktorý funguje a ktorý dokáže, že funguje. Je to veľmi fajn, keď máme pekný obraz, ale musíme dôkázať, čo chceme robiť. A pán Pipe má si pravdu, keď hovorí, že v čase krízy musíme mať vzťahy s členskými štátmi a musíme spolupracovať. Môžeme Môžeme si myslieť, čo chceme o roku 2000 a 2006, ale to bolo dávno. My chceme konkrétnejšie údaje, ktoré by e, ukazovali súčasnosť, realitu a určovali priority, tak aby sme e, vedeli, kde je najlepšie investovať cez Európsku úniu, aby sme vedeli, ktoré fondy môžeme uvoľniť aby sme podporili ekonomiku a finančné trhy. To prinesie koheziu. V EPP sme mali hearing o Európe 2020, o nových cieľoch. Niekto prišiel zo Švedska z podnikateľských kruhov a povedal, že celý štrukturálny fond je nesprávny. Povedali mi podnikatelia, zavrite, zrušte štrukturálne fondy, je to neefektívne. Takže ak nebudeme mať lepšie dôkazy, tak nedokážeme, že nemá pravdu. Ja si myslím, že nemá pravdu, ale ak nebudeme mať dôkazy, tak nedokážeme mu, že nemá pravdu. Pretože on povedal, že to celé je neefektívne. Ak máme politiku, tak to musíme jasne preukázať. Musíme ukázať, že funguje, pretože v čase krízy musíte zdôvodniť každý náklad, Potrebujeme väčšiu rovnováhu. Toľko k téme, ale chcem sa vám poďakovať za vašu prezentáciu, ktorú považujem za veľmi užitočnú. Ten švedský ekonóm zo Zväzu švedského priemyslu mal veľké obavy. Nie, že je to neefektívne, ale jeho obavy boli z toho, že že to ohrozuje hospodárskú súťaž, takže hovoril skôr z hľadiska obavy um, účinkov štátnej pomoci. Takže ja začnem odpovedať. Toto hodnotenie sa nezameralo na audit, bola to naša voľba. Mnohí ľudia povedali, že prečo sme sa nepozerali na audit a kontrolu a my sme si mysleli, že tam je tak veľa napätia, že my sme sa chceli zamerať na účinky politiky a my sme si mysleli, že máme celé auditorské riaditeľstvo a kontrolný dvor, takže sme si mysleli, dvor auditorov, takže sme si mysleli, že to pozrieme troška inak, ale tá byrokracia sa samozrejme objavila v hodnotení a zistila, že všetci začali s byrokratickými systémami, ale vypracovali príbehu času efektívnejšie. Keď kontrolujeme, čo sa, alebo sledujeme, čo sa udialo v regiónoch, tak ja si myslím, že by bolo efektívnejšie zamerať sa na povzbudzovanie členských štátov v tom, aby hodnotili to, čo dosahujú v svojich regiónoch aby sa tu nepostupovalo účtovnícky a aby sa ne, to nevnímalo len ako kontrola a kontrola a sankcie, pokuty, keď sa niečo nespraví. Vysplynulo to z odpovedí na viaceré otázky a veľmi často neexistujú jednoduché odpovede pre zmeny, ktoré chceme dosiahnuť. A my nevieme, že či euro investície do jednej oblasti bude viesť ku konkrétnemu výsledku, pretože v každom regióne to bude iné. A keď robíme hodnotenia a keď máte hodnotenia a musíte hovoriť s ľuďmi, tak je menej strachu a väčšia otvorenosť, väčšia úprimnosť. Je to taký proces učenia sa, a toto môže viesť k lepším informáciám kto, o tom, že čo politika dosahuje a mohlo by to viesť k skutočnej politike učenia sa, čiže k takej reflexívnej politike, kde by ľudia uvažovali nad tým, čo dosiahli, kde si uvedomujú svoju zodpovednosť za svoje činy, pretože vypracovali plány, rozhodli sa využiť peniaze určitým spôsobom a majú cítiť zodpovednosť a že potrebujeme aj dôkazy o tom, že či sme dosiahli, čo sme chceli. Takže myslím si, že by sa mali robiť eh, Malo by sa robiť viac hodnotení v regiónoch, nie toľko auditu a kontroly, ale samozrejme ja nie som auditorka, takže preto hovorím uh, to, čo hovorím a teraz eh, by som uh, vlastne toto by som možno nechala potom na nášho generálneho riaditeľa. Uh, my sme sa nezameriavali toľko na jednotlivé regióny, ale viem, že teraz v DG Regio e, prebieha štúdia o ultraperiférnych regiónoch. E, my sme sa na nich nezameriavali e, konkrétne a naozaj z tohto hodnotenia veľmi ťažké vyvodiť informácie o týchto regiónoch, ale teda prebieha o tejto téme štúdia. A potom ďalšia vec ja úplne súhlasím s tým, že členské štáty musia byť zodpovedné za to, aby ukázali efektivitu týchto politik. Ale je to ťažké, samozrejme neexistujú ľahké odpovede. A prostredníctvom tohto hodnotenia ja som bola prekvapená, e, keď som, sa, keď som videla, ako niektoré veci fungujú. Ak napríklad investujeme do dopravy, tak e, teda ja som si myslela, že ak budeme investovať do dopravy, dopravy, e, tak, e, to, tak podporíme ekonomický rast, ale e, toto je ekonomická teória. Nám vieme, že sme teda napríklad v niektorých regiónoch investovali do dopravy, ale ten ekonomický rast sa toľko nezvýšil. Tiež napríklad investície do environmentálnej infraštruktúry, čo by malo zvýšiť atraktivitu regiónu a potom aj ten ekonomický rast, ale to sú tiež všetko teórie, takže my potrebujeme viac dôkazov, viac prípadových štúdí, pozrieť sa na tie individuálne projekty na rôzne projekty a preskúmať, čo sa naozaj mení, čo je výsledkom týchto politik. Ale naozaj neexistujú tu jednoznačne jednoduché otázky, ale čím viac vieme e, z týchto hodnotení, a teda zistili sme aj, že keď sa pozrieme vždy na každú tematickú oblasť, tak vidíme, aké sú tie ekonomické teórie, aké sú predpoklady a potom, aké sú reálne, aká je reálna skutočnosť. Môžeme identifikovať dobré postupy a potom potom dúfame, že no, sa z tohto môžeme v budúcnosti aj poučiť. Samozrejme, ja to všetko zhrniem v našej správe, ale vieme, že um, určite pred nami stojí ešte veľa úloh a musíme viac do tohto procesu zapojiť regióny aj samotné členské štáty. Len niekoľko poznámok. V prvom rade, áno, pravdepodobne bude problematické mať systematickejšie a častejšie kontroly, ale čo by sme radi urobili spoločne s kolegami, je to, aby sme mali intenzívnejší dialog medzi regiónmi a medzi našimi ľuďmi, ktorí chodia do terénu, ktorí navštevujú tieto regióny, aby sme využili viac tieto kontakty a mali lepšiu predstavu o tom, či teda tá politika funguje, kde funguje a kde nie. A tiež veľmi dôležité bude e, to, čo povedala Veronika, aby e, sme e, vytvorili takúto kultúru hodnotenia, čo sa týka investícií, to, čo sa snažíme vytvoriť tu, aby sme to presunuli aj do regiónov, do členských štátov, aby oni mali pocit, že oni naozaj môžu získať, môžu profitovať e, z týchto poznatkov, to, čo sa deje v ich regiónoch. A na tomto sa snažíme pracovať aj v rámci našej siete, ale musím povedať, že musí najprv nastať zmena v, rozmýšľa- v zmýšľaní. A tá štúdia, ktorú spomínala Veronika, ktorá sa koná, je potrebné pozrieť sa e, nielen na to obdobie hneď po tom, e, vlastne na to krátkodobé obdobie, ale aj na dlhodobejšie e, rôzne projekty, ktoré sa napríklad vykonali v rokoch 88, 93 eh, a potom 98. Aké účinky eh, potom mali tieto projekty, eh, dajme tomu po, tých, po desiatich rokoch? A to je niečo nové, na čom pracujeme. Čo sa týka tých okrajových regiónov, Rád by som potvrdil, že v rámci prípravy stratégie, ktorú chceme zaviesť alebo obnoviť v budúcom roku, sme e, spustili celú radu štúdií. Jedna z nich sa týka toho, že by sme chceli lepšie porozumieť dopadu našich politík, či napríklad naša politika teda je dobre prispôsobená týmto regiónom, alebo čo sa dá ešte zlepšiť. Myslím si, že naozaj z tohto môžeme vyvodiť e, veľmi seriózne závery a podklady. E, pani predsednička, ja by som chcel navrhnúť, aby počas budúcich mesiacov e, sme mali príležitosť vám poskytnúť také stručné informácie o absorpcii. A keď mi kolegovia hovoria, že teraz, keď už prakticky polovica obdobia je za nami, viac ako alebo zhruba okolo 70 peňazí ešte nie je e, pridelených alebo vyčlenených. Nehovoríme teraz o platbách, hovoríme iba o tom e, pričlenení e, peňazí k projektom a preto sa pýtame, čo vlastne nefunguje my sme vykonali analýzu oproti predchádzajúcim obdobiam a e, zaostávame až o jeden rok. A prečo je tomu tak? No už e, prvý dôvod e, asi e, to, že keď natiahneme, alebo keď sme natiahli to obdobie pre uzatvorenie e, obdobia 2006 o 6 mesiacov, v, vo svetle krízy všetky členské štáty sa snažili zo všetkých síl e, dostať naozaj aj to posledné euro. E, a toto takmer systém tematicky viedlo k tomu opozdeniu sa o 6, omeškaniu sa o 6 mesiacov. Toto teraz analizujeme, ale možno, že by sme vám mohli dať detálnejšie informácie aj s konkrétnymi číslami. E, momentálne, o čo sa snažíme, je to, že sa snažíme špecifikovať alebo pracovať spoločne s tými regiónmi a členskými štátmi, e, kde sú tieto problémy. Pán Kirilov, aj vaša krajina je jednou z tých krajín, ale teda sú aj ďalšie krajiny. Ja myslím si, že my môžeme jedine pomôcť e, alebo ponúknuť e, všetku možnú pomoc tým krajinám a regiónom, aby mohli prekonať tieto problémy ale naďalej to pre nás zostáva dosť závažnou obavou. E, čo sa týka infraštruktúry, myslím si, že e, dopravná infraštruktúra nie je e, jediný hlavný faktor, ale samozrejme bez dobrej dopravnej infraštruktúry investície tam nepotečú. Takže určite, aby región bol atraktívny, potrebuje aj dobrú dopravnú infraštruktúru. Peter Simon teraz. Viem som vďačný pani Gafe za ten príklad tých ciest, pretože to poukazuje na jednu vec, že často máme pred sebou cieľ, ktorý sa dá popísať ako zlepšenie životnej situácie, zlepšenie životného prostredia alebo čokoľvek, pretože identifikujeme nedostatok, ale ukazovatele, ktoré meriame, či sme naozaj docielili zlepšenie, tie sa často vopred nedajú určiť, často až v rámci realizácie, ale, alebo následne, v následnosti na projekt. V prípade e, ciest môže byť úspechom, že sa tam nasťahuje viac ľudí, pretože e, majú e, lepšiu príležitosť cestovať do práce vo svojom okolí. Môžem uviesť príklad môjho mesta. Pochádzam zo znevýhodnenej časti mesta, a <clears throat> jeden z e, nečakaním e, vedľajších e, jeden z vedľajších účinkov bol, že sme sa uberali ako keby smerom takej getovej štruktúry obyvateľstva pod 40 a dospeli sme k situácii, že na základe tohto opatrenia zrazu došlo k novému zmiešaniu Eh, obyvateľstva, čo sme nečakali, čo opäť viedlo k novým aktivitám, nový sociálny život, nový obchodný život a tak ďalej. Mm, to je indikátor, ktorý pri vypracúvaní programu, taký ukazovateľ by nebol vopred možný, nedalo by sa to určiť. Ehm, Barry Napulien, keď si pozriete situáciu z pred 120 rokov, eh, svojho času nebolo možné vstúpiť do starého mesta pre človeka, ktorý pre ľudí, ktorí e, nepochádzali e, zo starého mesta. Dnes sme tam vybudovali e, metra, teraz je to prekvitajúce hlavné mesto, ale keď sa pozrieme na ukazovatele pre zlepšenie životnej kvality, životná kvalita, zlepšenie životnej kvality, že každý dnes sa tam môže neobmedzene pohybovať, Ľudia si už nevedia predstaviť, že by to bolo inak. Veci, ktoré pri spúšťaní programov neboli predstaviteľné. Čiže my sa musíme oslobodiť od toho nutkania, že už od začiatku mm, do najmenšieho desatinného miesta dopredu zistíme každý dopad a e, príslušné indikátory a ciele budeme schopní stanoviť. Ak sa pustíme touto cestou, na ktorej sme, alebo ak budeme pokračovať v tejto ceste, tak e, nutne sa každým zlyháme, pretože nie sme e, nejakí e, nie sme nejakí predpovedatelia budúcnosti, pretože toto v realite neozrkadluje ten e, odraz, e, ktorý je v programe. Aj tento e, orgán, tento výbor e, požaduje efektívne využívanie prostriedkov a nesmieme sa dostať do pasce, že z toho vypli, vyvinie, vyvodíme záver, že si budeme stanovovať ciele, ktoré sú jednoducho nesplniteľné. Ja s vami plne súhlasím, čo sa týka Bary. Ja som to videla na vlastné oči. A prepáčte, asi som zle vyslovila vaše meno. Asi som mala povedať Peter Simon Karimadel. Vážená pani predsednička, e, chcem sa poďakovať pánovi Janerovi za to, že zdôrazňuje otázku previazanosti s regiónmi ja viem, že vyzývate členské krajiny, alebo teda, pardon, e, zamestnancov e, riaditeľstva, aby e, jazdili do jednotlivých regiónov. Bohužiaľ, Francúzsko zatiaľ túto možnosť nevyužilo. Mám niekoľko otázkov, chcela by som, otázok. Chcela by som sa vrátiť k tým ukazovateľom, ktoré spomínal pán Simon. Vy ste v úvode hovoril, že e, neexistujú nejaké konkrétne ukazovatele a ja by som chcela zdôrazniť, respektíve teda spýtať sa, aké ukazovatele budete používať v budúcnosti, e, ktorými ukazovateľmi budete merať zlepšenie kvality života občanov, čo by naozaj mal byť ten hlavný cieľ pre politikov. To je tá prvá otázka pani Gafe. E, ja viem, že výsledky Urbanu budú o niekoľko e, týždňov alebo mesiacov, ale mohli by ste nám už trošku dopredu povedať e, nejaké výsledky tejto iniciatívy. Dúfam, že potom sa niekto dostaví do výboru a nám o tom porozpráva, ale mohli by ste nám potvrdiť, že táto iniciatíva spoločenstva bola dobrou vecou ale že ten mainstreaming nedosiahol úplne svoje ciele. Ešte by som chcela zdôrazniť jednu vec, ktorá si myslím je veľmi dôležitá, a to je to, že budúce obdobie vzhľadom na výsledky, ktoré máme teraz v ruke, bude komisia podporovať investície do miest a aké miesto budú zaujímať mesta v týchto investíciách, či napríklad mesta budú mať prístup k niektorým fondom, napríklad regionálnemu fondu. Ďakujem. E, v prvom rade e, vítam e, pozitívne výsledky. Myslím, že sme mohli aj čakať tieto pozitívne výsledky vzhľadom na tie miliardy, ktoré sa investovali. Len dve veci. Povedali ste na úvod, že jedna z vecí, jedna z obav je to, že e, niekedy vaši kolegovia iba hovoria, že teda my sme investovali peniaze, ale e, teda otázka je áno, investovali ste peniaze, ale e, či investovali ste ich aj rozumne alebo správne, potom aj tie administratívne náklady. Chcel by som vedieť, že či boli nám zredukované aplikačné náklady alebo náklady na implementáciu a potom samozrejme aj otázka podvodu. Toto sa nedá vylúčiť. Takže e, si myslím, že určite skombinovať tieto, e, toto všetko treba, treba sa z tohto poučiť do budúcnosti. Aj e, Lambert spomerí, ktorá je dôležitá. Ale myslím si, že pokiaľ existujú e, trestné mm, sankcie e, pre ľudí, ktoré toto nedržiavajú, tak si myslím, že sa dá vyhnúť chybám a dá sa dosiahnuť dôvera, pretože ľudia to nebudú robiť, nebudú robiť podvody, ak teda budú vedieť, že môžu byť potrestaní. Zasa Eh, hovorím na základe skúsenosti mojej krajiny a myslím si, že eh, treba merať nielen HDP, ale aj kvalitu eh, života a tiež ste sa pýtali otázku ohľadom e, stavania ciest, čo sa týka stratégie 2020. Samozrejme, všetci by sme chceli, aby aj klimatické otázky sa riešili, ale ne, nemôžeme prestať stavať cesty, pretože fakty sú také, e, že e, každý rok sa zvyšuje počet vozidiel na cestách a myslím si, že jedna z vecí, na ktorú by sme sa mali pozrieť, je to, že tam, kde sa teda napríklad e, cesty nedokončili, tak musia sa dokončiť, ale e, napríklad pozrieť sa aj na tie prekážky alebo ťažkosti, ktoré vyvstali v dôsledku ukončenia výstavby a predovšetkým obchvaty v mestách tak, aby sme mali e, vždy teda dokončenú prácu, ktorá e, mnohokrát tak úspešne prebieha v mnohých krajinách, tak, aby sa zvýšila kvalita života ľudí, aby sa umožnilo dochádzanie za prácou. Takže určite e, na toto sa treba sústrediť. A potom ešte jedna vec, ktorú som spomenul na, začiatok, na začiatku. Potrebujem mať stratégiu, marketingovú stratégiu na to, aby občania jasne videli, že toto je niečo pozitívne, ktoré, čo prišlo z Európskej únie a má pozitívny dopad na ich životy. Ďakujem pekne, ja o to požiadam e, komisiu samozrejme, ale ešte máme e, troch rečníkov Myslím si, že prvé vystúpenie naozaj zdôraznilo komplexnosť týchto otázok. Máme projekty, ktoré nám majú e, neočakávané účinky a to sme videli aj v našom hodnotení, ale my všetci sa snažíme o to, aby sa zlepšila schopnosť našich regiónov pri definovaní programov, aby e, mali jasno v tom, čo chcú dosiahnuť a aby vedeli, ako sa to môže dosiahnuť a ak to dosiahnuť, či sú úspešní. E, dám vám príklad z hodnotenia Urbanu, e, ale ešte predtým chcem povedať, že samozrejme vždy sú určité veci, ktoré sú neočakávané, ale myslím si, že môžeme oveľa e, lepšie, um, môže, môžeme byť úspešnejší, ak sa nám podarí identifikovať tieto ciele, ako to môžeme dosiahnuť. Uh, v politikách dochádza k mnohým veciam, ktoré možno nebudú e, zachytené e, indikátormi, ale indikátory sú tiež dôležité. Používam potom aj prípadové štúdie, e, príbehy vlastne toho, čo sa e, odohráva v tejto politike. Takže čo sa týka tých budúcich indikátorov, predovšetkým v súvislosti s ekonomickými otázkami. Máme dosť dobré údaje o HDP na troch úrovniach, ale ťažkosťou je, alebo problémom je to, že väčšinou tie údaje nedostávame e, dosť rýchlo. Takže posledné údaje, e, ktoré máme, sa týkajú roku 2007 a to nie je uspokojivé. Takže to je jedna vec, ktorej chceme napredovať. Ale keď sa pozeráme na sociálnu a územnú súdržnosť, tak ani nevieme úplne, teda aké indikátory by to malo byť a nie sme samozrejme my sami v Európe, ktorí majú takéto ťažkosti, aj e, nositelia Nobelových cien nám sa snažia zistiť, aké indikátory by sa mali používať e, na hodnotenie vývoja našich e, spoločností. Takže nie sme si úplne istí. Čo sa týka nášho hodnotenia, náš hodnotiteľ argumentoval tým, že by chcel používať viac príjmové štatistiky, ale určite sú tam tiež nejaké nedostatky. Takže toto je dosť ťažké a o tomto potrebujeme diskutovať, so, o tomto diskutovať so štatistickými úradmi, ale aj e, so zákonodarcami. Čo sa týka hodnotenia Urban, môžem vám dať teda dopredu určité výsledky, alebo teda oboznámiť vás. E, celkovo závery sú pozitívne. Um, tieto programy v mestských oblastiach um, dosiahli úspechy. A ja som celkom aj prekvapená. Máte pravdu, že ten mainstream vlastne sa možno neodohral presne tak, ako sa čakalo, ale máme dosť veľa aktivít aktivít v rámci programu Urban, ktoré sú zachované. Myslím, že to je 60%, to je dosť vysoké číslo. číslo takže vlastne aktivity, ktoré boli začaté v tom, v tom programe Urban a e, boli vnímané ako teda prínosné, e, pretože naďalej pokračujú e, a sú financované inými zdrojmi. Takže toto je úspech. To, čo funguje pre e, urbán a pre mestské partnerstvo je zameranie na problémy konkrétnej malej oblasti. To sa zdá, že vedie k úspechu, avšak úspešnejšie programy boli tie, ktoré mali dobre napojenie na mestské orgány. Ak sa skupina snažila robiť iniciatívu, urbanú iniciatívu sama a neboli napojení na orgány mesta, tak boli menej úspešní v Urban sme našli, to je taká prípadová štúdia alebo taký príklad, o čom tu hovoríme, to hodnotenie a indikátory. Doš- v Urban sme zmeškali jednu šancu. Snažili sme sa ex post zistiť, či dokážeme porovnať výkon mestských oblastí, ktorými sme pomáhali, s tými, ktorým sme nepomáhali. Použili sme tú našu metodiku, o ktorej som to hovorila, ale nemohli sme, pretože sme nemali údaje a bolo veľmi ťažké vytvárať takéto páry a porovnávať podobné oblasti, ale zistili sme, že mnoho oblastí pri rozvoji svojich programov zbie, zozbierali mnoho údajov, štatistík o problémoch a tá premeškaná šanca bola, že nezbierali tieto údaje periodicky počas programovacieho obdobia a takto by sme boli získali naozaj dobrý zdroj pre hodnotenie dopadu iniciatívy ale mali sme príklady, kde sme mali program, ktorý mal zbieranie údajov, pretože sa definovala nezamestnanosť ako problém v tejto e, oblasti, ale peniaze vynaložili na obnovu budov a hodnotenie povedalo, takže aký bol dopad vynakladania prostriedkov na fyzickú infraštruktúru na nezamestnanosť a oni to nevedeli a vôbec o tom neuvažovali. A to je presne tá odpoveď, ktorou som už povedala predtým musíme byť, mať jasno v tom, čo chceme zmeniť a musíme mať predstavu, teóriu zmeny a predstavu, že keď budeme investovať peniaze takýmto spôsobom, tak si myslíme, že to bude mať takýto dopad na zmenu. Takže hodnotenie Urban bude naozaj pozitívne. Bude to dobrý príbeh, si myslím, a myslím, že sa z toho budeme môcť niečo naučiť do budúcnosti, aby sme vedeli, ako ďalej pokračovať. Potom tá posledná poznámka. Pracovalo sa aj na hodnotení administratívnych tokov a doteraz sú výsledky také, že náklady nie sú až také vysoké. Nie je také vysoké, ako by ste si mysleli, keď počujete ľudí, čo sa stiažujú na byrokraciu fondov. Pokiaľ ide o výstavbu ciest, tak ja mám jedinú otázku. Samozrejme, ak je nejaký program alebo systém, ktorý nie je dokončený, treba ho dokončiť, ale otázka je, nedokončíme túto prácu do koncu roku 2013 s tými prostriedkami, čo tam sú, nemali by sme začať investovať do iných typov dopravy, tak aby sme možno zmiernili tento predpoklad, že počet naši, vozidiel na našich cestách bude nekonečne rásť. Takže tá otázka, ktorá tu je, že či v niektorých prípadoch sa cestná sieť nedobudovala, Niekde sme našli príklady použitia využívania Fondu rozvoj, regionálneho rozvoja na údržbu ciest. A my si myslíme, že to nie je najefektívnejší spôsob využívania fondu. My sme ho použili na uh, na výstavbu infraštruktúry a potom to používame na údržbu, to nie je udržateľné. A to sú tie veci, ktoré by sme chceli sledovať. A pokiaľ ide o marketingové stratégie, samozrejme, že by sme mohli urobiť viac, ale zistili sme pri tomto hodnotení, že keď hovoríte s ľuďmi, ktorí majú osoch z fondov v regiónoch, tak v mnohých prípadoch majú toľko zaujímavých príbehov, a to by sme mali využiť, zužitkovať. A ľudia chcú hovoriť o týchto skúsenostiach. A ja si myslím, že využitie, zužitkovanie týchto názorov by bolo veľmi dobré, najmä pri cieli 2. Keď hovoríme o, s ľuďmi z regionov cieľa 2, tak títo ľudia považujú zapojenie koheznej politiky za niečo, čo je pre nich veľmi dôležité. Cítia sa oveľa viac súčasťou EÚ a má to naozaj veľmi pri, silnú pridanú hodnotu, väčšiu, ako sme očakávali, že zistíme. Takže aj toto by sme mali troška zužitkovať, využiť v náš osoch. Myslím, že to by pomohlo všetkým, celej politike. Ešte traja poslední kolegovia. E, ktorí majú otázky. Myslím, že ste hovorili o tom, že poz, ho, pozerať na hodnotenie je veľmi dôležité a užitočné, ale mňa zaujíma ju ľudia a miesta, ktoré nežiadali financovanie a zaujíma ma, či ste sa zaoberali aj tým, Skúmali ste aj oblasti, kde nebolo financovanie, aj z toho pohľadu, že či tam bola potreba, kde by financovanie mohlo pomôcť a čo mohli byť dôvody, že nevyužili túto príležitosť? To preto sa pýtam, že sú prostriedky nevyčerpané. Prečo chýba v regióne predstavivosť E, tvorivosť, aby vedeli, ako by sa dali e, naplniť potreby, alebo im chýbajú zručnosti v podávaní žiadosti, alebo nevedia identifikovať potrebu. Myslím si, že je dôležité skúmať, čo sa e, vynaloží, ale aj to, čo sa nevynaloží a dôvody prečo. Musíme mať istotu, že v budúcnosti správne adresujeme peniaze. To bola naozaj dobrá otázka. Teraz ďalší kolega, nech sa páči. Dámy a páni, ja si tiež myslím, že keď sme dokončili určité obdobie, tak je potrebné urobiť vyhodnotenie. A chcel by som sa spýtať, je jasné, že keď postavíme niekoľko kilometrov diálnic alebo čističky odpadových vôd, a napojíme ľudí na vodovo, tak to sú jasné čísla, ale robili ste aj hodnotenie z hľadiska e, doby trvania projektu? Koľko trvá primeraný projekt? Hodnotili ste e, vynaloženie finančných prostriedkov z hľadiska efektivity? Vedeli ste, koľko stál kilometr diálnice v Čechách, koľko v Polsku, koľko vo Francúzsku? A posledná otázka. Vyhodnocovali ste aj tie najväčšie problémy, ktoré sa vyskytli v priebehu tohto procesu počas projektu, pretože to je to, z čoho by sme sa mali poučiť a čo by sme mali odstrániť do budúcnosti. Ďakujem. Takže ešte John Burton, prosím. Ja som len zaspala. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám niekoľko vecí a k tomu, čo tu už zaznelo. V hodnotení sa spomína v súhrne implementácia riadenia. Hovorí sa o finančnej kontrole. Ja viem, že sa tu už spomenulo, že audit nebola vaša oblasť záujmu, ale ja si myslím, že je to dôležité. Ak máte takýto veľký dokument a myslím, že vás to stálo 42 milióna eur, aby ste mali toto hodnotenie. Takže ak máte toľko verejných prostriedkov, tak tam musíte mať uvedené konkrétne údaje o audite. A ja by som chcela od, chcel od vás vedieť dve veci. Tie peniaze, ktoré sa pridelili, sú tam dve krajiny, ich nedostali, boli tam dve krajiny, ktorých nemali dostať, dostali ich na základe podvodu a nevynaložili sa tak, ako sa mali. Takže toto stálo 4,2 milióna eur. Viete zdôvodniť tento výdavok a môžete povedať, že či táto správa je primeraná hodnota za vynaložené peniaze. Ďakujem. Z hľadiska toho, že kto sa neuchádzal o financovanie. Na to sa naše hodnotenie nezameralo, ale my sa to snažíme zahrnúť teraz do našej metodiky, lebo sa snažíme porovnávať tie regióny, ktoré dostávajú podporu s tými, ktoré nie. A to znamená, že musíme aj pochopiť, aký je výberový proces, aké sú kritéria, prečo sa ľudia rozhodnú neuchádzať o podporu. Ale musíme to robiť v jednotlivých intervenčných oblastiach. Ja myslím, že sa nedajú robiť prierezové závery. Je to naozaj vec, kde by som bola rada, keby sa aj členské štáty do tohto zapojili, aby sme vedeli, že či sa programy zameriavajú na ľudí, na ktorých sa majú zameriavať. Nedá, od čo skoro začneme ďalšiu hodnotiacu štúdiu, to je dosahovanie cieľov v priebehu času, pretože ak vieme povedať, že tu je cieľ a program, dosiahol som ho, nedosiahol som, so to nám veľa nehovorí o výkonnosti. Nás viacej zaujíma, pretože ciele sa niekedy stanovujú aj nesprávne, takže my chceme, buď sú príliš nízke, alebo z nedbalivosti, tak my sme chceli vedieť, aká je zmena potom v súvislosti s potrebami v regióne. Takže toto začneme hneď a budeme skúmať tieto otázky a pokúšime sa to zapracovať do našej metodiky. Myslím si, že máte pravdu, keď hovoríte. To, čo sme my zistili v hodnotení, je, že v období 2000-2006 pre EU10 sa im podarilo správne čerpať prostriedky. To bol veľký úspech, pretože každý si myslí, že to dokážu. Ale je jasné, že čím sa viac zvyšovali prostriedky na obdobie 2007-2013, tak je tu otázka kapacity. A jedna z vecí, ktorá je tu v hodnotení zrejma, je, že by sme mali viac e, dať na výmenu skúsenosti a keď vieme o oblasti, ktorá je dokazateľne úspešná pri implementovaní politik, prečo by sme si nemohli vymeniť skúsenosti prax? Napríklad Španielsko je dobre pri budovaní železníc. Vieme, že železničné projekty majú problémy vo východnej Európe. Vieme dať ľudí dokopy a vieme odovzdá to poučenie. To by bolo lepšie, ako keby tam prišla komisia. Nebolo by dobre definovať osvedčenú prax v častiach Európy a preniesť ju inde. A my by sme chceli rozšíriť túto medziregionálnu spoluprácu so zamerania sa na otázky interregu na veľké prierezové hlavnoprúdové oblasti. To, že kedy hodnotíme projekty, bola ďalšia otázka preto začíname aj štúdiu o projektoch 94-96, lebo chceme vidieť, aký je dopad z dlhodobého hľadiska. Zoberme si obdobie 2000-2006. Vy ste nám povedali, že to je prehistória, ale nie je to taká prehistória, pretože ešte stále sú krajiny, ktoré využívajú peniaze z tohto obdobia a väčšina našich krajín v roku 2007 a 2008 bola zapojená do veľkých výdavkov v súvislosti s financovaním obdobia 2000-2006. A to znamená, že keď hodnotujeme, tak máme programy, ktoré len skončili a každý nám povie, že priskoro na hodnotenie. Ja som pracovala len s ľuďmi, ktorí nám hovoria, že priskoro na hodnotenie alebo prineskoro na hodnotenie. Nikdy nie je vhodný čas ale mali by sme sa zaoberať, alebo výsledky získame zo štúdie o 94-96. Myslím si, že to nebude tiež také najpozitívnejšie. Pokiaľ ide o jednotkové náklady, tak to tam máme. Mali sme tam tú časť, ktorá sa zaoberala jednotkovými nákladmi pri veľkých infraštruktúrnych projektoch. A záver bol, že v prvom rade neexistuje databáza verejne dostupná, ktorá sa týka jednotkových nákladov, kdekoľvek. A odporúčili, aby komisia vytvorila takúto databázu, a to by malo tú hodnotu, že by sme mali viac znalostí o jednotkových nákladoch a to by pomohlo našim referentom pri hodnotení veľkých projektov a žiadostí a členským štátom pri ich príprave. Pracujeme na tom cez hodnotenie kohezného fondu. Takže cieľom je Máme teraz pomerne malú databázu, lebo toto bolo len na Fond regionálneho rozvoja. Máme tam 96 projektov, ale to samozrejme znamená, že potrebujeme databázu s tisíckami projektov, ale budeme mať ďalších 500 projektov v databáze cez hodnotenie kohezného fondu a dúfame, že z tohto budeme môcť vychádzať a takto by sme mali získať oveľa presnejšie, pevnejšie údaje o jednotkových cenách a o tom, aké by mali byť a ako by sa mali prostriedky efektívne využívať, pretože tu zatiaľ nemáme veľa údajov, pretože momentálne naše fyzické ukazovatele nie sú prepojené s kategóriami výdavkov a to by sme chceli v budúcnosti zmeniť, aby sme vedeli, aby sme mali také priame prepojenie preto, aby sme vedeli, čo je dôležité pre dosiahnutie cieľa. Posledná otázka. Nemôžeme všetko hodnotiť a preto sme sa rozhodli, že mali sme mnoho auditorských prác, ktoré boli zverejnené. My sme sa rozhodli, že sa nebudeme zaoberať auditorskými aspektami v tomto hodnotení, i keď sa v ňom objavujú. Nemáme tu dôkazy o tom, že koľko peňazí sa pridelilo tam, kde sa nemali prideliť, pretože na to máme auditorskú funkciu, ktorá to zistuje. To je stanovisko, ktoré sme zaujali a možno vy s ním nesúhlasíte, ale mali sme dôvod preto. 4,2 milióna sme vydali na toto hodnotenie, pracovalo na ňom 16, e, je to 16 zmluv plus syntetická správa, rôzne hodnotiace týmy v Európe. Mali sme 230 programov v Európe, mali sme programy, ktoré mali e, hodnotu od 6 miliónov po 6 miliárd. Mali sme rôzne oblasti intervencie Fondu regionálneho rozvoja a ja by som povedala, že to je výsledok hodný tejto ceny, pretože sme získali pochopenie, poučili sme sa, máme údaje, ktoré sme nemali predtým jednoducho máme tú správu, ktorá možno vyvoláva viac otázok, než sme mali, ale pomáha nám dostať sa k tomu, čo chceme, aby sme dokázali preukázať výsledky politiky a vedeli povedať, či je dobrá alebo zlá. A ja si myslím, že stojí za to, aby sme do tohto investovali, pretože keď sa pozriem na to, ako niektorí hodnotitelia ťažko pracovali, tak si myslím, že tá cena je primeraná, že hodnota, ktorú sme získali, je primeraná cene, ktorú sme za to museli dať. Najmä ak si uvedomím, koľko údajov je nedostupných v členských štátoch, ako ťažko ich museli získavať. Ten záujem a odhodlanosť hodnotiteľov prekonala často to, čo sme im platili pretože išlo ľudí, čo boli oddaní záujmy a chceli sa naozaj dozvedieť, čo politika dosahuje. Je, myslím, dostatočné zdôvodnenie a chceli zistiť viac, nielen to, čo sa naozaj udialo v období 2000 až 2006, ale chceli zistiť, čo treba spraviť preto, aby sme boli v budúcnosti lepší. Toľko k tejto poslednej poznámke, čo tu zaznela. Ešte dve malé poznámky. Takže e, čo sa týka financovania, áno, my nemáme e, systematické hodnotenie tejto otázky, toho, kto vlastne požiadalo financovanie. A e, je všeobecný názor, že pravidlá sú považované za príliš prísne toto môže byť taký handicap pre tých menších príjemcov a my sa musíme snažiť prekonať tento nedostatok možno prostredníctvom ehm, väčšieho dôrazu na ten správny prístup, aby to bolo pre nich e, ľahšie. Nedostatok predstavivosti je možno problém, keď sa pozeráme na kvalitu projektov. Máme mnoho vysoko kvalitných projektov, e, kde e, vidíme, že e, sú nové inovatívne myšlienky a potom na druhej strane vidíme veľmi tradičné projekty, kde človek teda možno sa e, má isté pochybnosti. E, potom to, čo spomenul pán e, Button, e, Áno, musíme túto otázku riešiť a nemôžeme čakať len na hodnotenie a každý rok to, musíme to neustále robiť a myslím si, že tie čísla, ktoré dostávame z dvora auditorov a ktoré máme aj z našich vlastných štúdií doteraz, jasne ukazujú, že až do roku 2008, teda nezahrňame tu rok 2009, do toho roku 2008 stále je situácia, keď eh, miera eh, chýb eh, je tým faktorom, ktorý ovplyvňuje negatívne kredibilitu týchto, týchto projektov zo strany verejnosti. Ale sú tu signály, že tento rok oproti roku 2009 by sme mali mať lepšie výsledky e, vďaka tým snahám podniknutým už od roku 2007 a nižšiu mieru chybu, chybovosti. Ale teda musím poklopať po dreve, aby som to neuriekol. A e, využívame teda samozrejme údaje dvora auditorov a Ehm, myslím si, že potom, zhruba asi po júli, už by sme mali vidieť prvé odhady miery chybovosti za, prvú, za rok 2009. Ale myslím si, že naozaj toto dosť ovplyvňuje otázku vierohodnosti týchto politik. Jedna relatívne dobrá správa je, to, že keďže všetky tieto analýzy a výskumy, ktoré robíme v rámci Európskej inštitúcií, dvora auditorov alebo o, uh, úradu na boj proti podvodom, no čo sa týka o, uh, tých finančných uh, nárokov alebo žiadostí, zdá sa, že veľa um, veľa problémov. S podvodmi sa e, dosť obmedzuje už, už, už vlastne v tom, v tom prvom štádi, štádiu. Samozrejme existuje, existuje ešte nejaká tá miera podvodov alebo nedbalosti, ale môžeme povedať, že možno 50 až 60 týchto podvodov sa týka verejného obstarávania a preto musíme sa snažiť o to, aby sme veci v budúcnosti robili lepšie. A len chcem dodať ešte e, jednu vec ohľadom tej hodnoty e, tohto hodnotenia. My sme e, počas tohto hodnotenia ukončili dva kontrakty kvôli neplneniu povinností, pretože e, ja som nebola ochotná platiť hodnotiteľom za vlastne tú prácu, ktorú odvádzali. Takže len aby ste vedeli, že naozaj zodpovedne míňame alebo investujeme peniaze daňových poplatníkov. Eh, a tí hodnotitelia naozaj musia priniesť reálne dôkazy a eh, reálne výsledky, takže len eh, toto som chcela dodať. Ďakujem pekne. Za roky 2000-2006 sme mali tiež taký zonálny systém, ktorý umožnil členským štátom vyčleniť isté oblasti, ktoré nespadali alebo nemohli žiadať o tú pomoc ale e, ďakujem vám veľmi pekne a myslím si, e, že e, táto politika je naozaj jednou z tých popredných politík, čo sa týka tu Európskej únie a myslím si, že teda naďalej na tom treba pracovať. Ďakujem ešte raz a ďakujem aj kolegom za účasť na diskusii. A teraz, vážení kolegovia, končíme dnešné stretnutie. O minútku začneme stretnutie koordinátorov. Máme veľa hlasovania na programe, takže poži- si so sebou hlasovacie kartičky a poprosím ostatných, aby opustili sálu čo najskôr.